Uh, dear colleagues, I'm going to make a start because I think there was a message about an early vote. Um, but just to, um... Kolegovia, myslím, že tu bolo posolstvo o e, skorom hlasovaní, takže upokojujem vás. Možno vás o tom informovali, ale nič také sa nedeje. Možno ste nedostali tento e-mail. Bude sa hlasovať o 9.30, ale neskôr. Takže máte čas, usadte sa, Nebude sa hlasovať skôr. Takže žiaden zmetok. prijatie návrhu programu. Ak nie sú námietky, týmto vychádzam z toho, že e, návrh programu je prijatý. Eh, máme tu k dispozícii zápisnice zo stretnutí 18. oktobra, 19. novembra, 24. januára, 4. februára. Ak nie sú námietky, sú týmto prijaté. Teraz eh, program pre spravodlivosť. Pán eh, Svoboda tu nemôže byť z výboru Júri, takže sa s tým... Takže budem predsedať sám tejto časti týkajúce sa programu pre e, spravodlivosť. Ja som sa sám zúčastnil jedného z trialógov. Ďakujem všetkým e, kolegom aj e, zamestnancom, ktorí veľmi tvrdo pracovali na úspechu tohto programu. Ako viete, predbežná dohoda bola dosiahnutá po trialógu 5. marca. Postupujeme tu podľa pravidla 55. Eh, Pán Svoboda eh, by dostal teraz slovo, keby sa mohol zúčastniť nášho zasadnutia. Mm, po eh, teda ďalších diskusiách na technickej úrovni o ďalších krokoch v tejto oblasti obaja spoluspravodajcovia nás teda poinformujú o aktuálnom stave vývoja v tejto veci. E, nemalo by to byť e, problematické. E, jo, takže poprosím Jozefa Weidenholzera a Heidi Hautalu, aby sa vyjadrili. Kto z vás chce začať? Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný. Dosiahli sme dobrý pokrok Dosiahli sme veľmi významné zmeny. Rokovania s radou prebiehali veľmi rýchlo, takže sme dosiahli už e, čiastočnú dohodu. Mohli sme vyriešiť e, program, e, problémy aj týkajúce sa programu práv a hodnôt. Bolo to prepojené rokovanie, takže teraz sa nachádzame v situácii, že nevieme e, celkom presne, čo naozaj znamená stanovisko rady. Bolo by treba to čo najrychlejšie objasniť, pretože by nebolo vhodné, ak by sme celú túto vec stratili e, kvôli nejakým neistotám. Týka sa to trošku viac e, procedurálnych otázok. E, okrem iného práve zasadá konferencia predsedov. Nejaké jasnejšie pozície môžu vyplynúť e, aj z nej a budem potom môcť prejsť k hlasovaniu, ale keď nevieme, o čom práve diskutujú, zatiaľ je ťažké sa viediť. Dobre, ďakujem, Jozef. A teraz Heidi, chcem sa ešte spýtať k tomuto listu rady, ten by nemal byť e, problematický, pokiaľ ide o lehotu do predkladanie e, e, nejakých návrhov pre 2. aprílovú plenárku, ak som to správne pochopil. Áno, ako povedal Jo, ehm, negociačný tým je veľmi spokojný, pokiaľ ide o e, vyjednávanie e, obsahu, ale máme trošku otázky týkajúce sa viadočného finančného rámca, kde nie je zatiaľ dohoda medzi radou a parlamentom v tejto veci. Takže ten list, e, na ktorý narážal Jo, je z 19. marca. Dostali sme ho 20. marca. A hovorí sa v ňom, e, že sme presvedčení, že miera istoty o budúcej generácii programov pomôže jednotlivým zainteresovaným stranám s prípravami aby investičné nástroje únie mohli mať čo najrychlejšie e, svoj vplyv od začiatku pôsobnosti viatočného finančného rámca. Takže rada očakáva, že rokovania s budúcim Európskym parlamentom začnú čo najrychlejšie, aby sa ukončili na e, základe e, postupu, k ktorému už došlo, ako sa to odráža v spoločnom porozumení nezávisle od e, e, záverečnej e, dohody, ktorá sa docielí v rámci viazočného finančného rámca. Takže nachádzame sa v situácii, že sa musíme naozaj uistiť, že rada nebude chcieť roztrhať tú čiastočnú dohodu, ktorú tu máme k obsahovej stránke. A ako Jo povedal, je trošku nešťastné, že Práve teraz e, o tomto diskutujeme v čase, kedy e, konferencia predsedov diskutuje o globálnej reakcii parlamentu na e, tento list predsedníctva rady. My si myslíme, že by nebolo vhodné hlasovať teraz. Je ešte priestor hlasovať neskôr na výbore aj na plene. Žiaľ, teda nevieme, aká bude rada alebo rozhodnutie konferencie predsedov v tejto dileme. Takže situácia vyzerá takto. Judy, ty si chcela niečo doplniť? Je to v poriadku? V prvom rade ďakujem vám za uh, vašu prácu. Ja som sa zúčastnil jedného z trialogov, ako som už povedal, takže ďakujem za to. Ďakujem za e, tie najaktuálnejšie informácie o tom liste rady. Toto je e, téma, ktorú budeme sledovať. ale teda e, neovplyvní to e, veľmi negatívne náš časový harmonogram, e, až teda po 2. aprílovú plenárku, ale teda musíme to sledovať. Čakáme aj na rozhodnutie konferencie predsedov. Ďakujem obom spoluspravodajcom a teda aj všetkým ostatným, ktorí pracovali na tejto téme. Ďakujem vám obom a teda bude sa hlasovať na 2. aprílovom pléne, keď sa tieto veci vyjasnia. A teraz prejdeme k bodu 2. Kolegovia, vysvetlím, e, toto e, je, e, malo byť spoločné zasadnutie výborov Libe a Júri, aj keď sa to tak nemusí zdať, ale pán Svoboda sa ne, ho nemohol zúčastniť. ospravedlňuje sa. A teraz začneme so zasadnutím výboru Líbe. Prejdeme k e, prijaťu návrhu programu. E, navrhujú sa zmenu. Zmeny do bodu 8. E, hlasovanie o návrhu správy o prevencie rozširovania teroristického obsahu online. To sa presúva na zasunutie Libe 1. 2. apríla. Bod 10 Eh, hlasovanie o predbežnej dohode vychádzajúce z interinstitucionálnych rokovaní eh, sa tiež presúva. Nový bod 9a hlasovanie o návrhu uznesenia o eh, oznámení Komisie Európa, ktorá chráni E, sa bude konať 9.30, bod 15, prezentácia aktuálneho stavu e, tém prepojených z Líbe v súvislosti s viatočným finančným rámcom sa bude konať 9.35 na miesto 11.50 a body 18 až 20 prezentácia návrhu e, správ o uzatvorení Eh, dohôd medzi EÚ, Srbskom, Čiernou horou, Bosnou a Hercegovinou eh, sa posúva Bod 17 prejednáme o štvrť na 4 na miesto o 14.45. Ak nie sú žiadne námietky, Vychádzam z toho, že v tejto e, novej podobe príjmame návrh e, programu k e, jazykovému profilu. K dispozícii sú všetky jazyky okrem dánčiny, chorváčiny, malčiny a írčiny teraz podporenie odporúčaní koordinátorov, vymenovanie spravodajcov, Roberta Mecola z EPP, Roberta, je to naozaj veľká, eh, veľká miestnosť. Tu radšej, radšej eh, sa nesnažím o očný kontakt, eh, väčšinou teda zo strachu. Takže Roberta, vy ste boli menovaná spravodajkyňou v nasledujúcich témach, dohoda medzi EÚ a Liechtensteinskom o posilnení cezhraničnej spolupráce, eh, hlavne v oblasti boja proti terorizmu a cezhraničného zločinu, takisto aj v prípade dohody medzi EÚ a Švajčiarskou konfederáciou v podobnej otázke. A eh, výbor by mal eh, podporiť tieto odporúčania, podporuje ich delegované a implementačné akty Teraz len e, prečítam určité informácie o tejto súvislosti. <clears throat> Prosím vás o strpenie. Je to moja povinnosť. 14. marca parlament e, dostal e, návrh teda nariadenia komisie, pokiaľ ide o delegované akty. Ide o doplnenie nariadenia číslo 515 lomeno 2014 A takisto e, ide e, v tejto súvislosti ide o e, financovanie zo Všeobecného rozpočtu únie na krytie nákladov pre vyvinutie Európskeho cestovného informačného povolovacieho systému. Hlavným aktom je nariadenie 515 2014 a e, implementačné akty 12. marca parlament dostal návrh e, e, aktu k nariadeniu 2018 1240, ktorým sa vytvára systém ETIAS, Štyri implementačné akty sú tie následovné. Návrh e, implementačného rozhodnutia stanovujúceho štandardy e, podľa článku 38.3 e, na tieto návrhy sú obsiahnuté v newsletter z roku z 15. marca 2019. Je to k dispozícii všetkým členom eh, LIBE. V prípade, že by si členovia želali eh, namietať, prosím informujte o tom sekretariát pre 26. marcom 2019. Takže toto sú tie eh, hlavné návrhy. Hlavným aktom je nariadenie teda 2017 zlomeno 2226 týkajúci sa e, vytvorenia systému vstupov a výstupov. Ospravedlím sa e, za to, ako tu čítam. Máme tu e, vnútor, vnútornú lehotu. Takisto, ak by ste členovia výboru chceli namietať. E, prosím, informujte o tom sekretariat pred 26. marcom 2019. E, elektronické hlasovanie bude sa konať dnes od 9.30, takže pripravte si elektronické hlasovacie kartičky. Ehm, máme tu takisto aj návrhy zápisníc zo 7. januára, 19. až 20. novembra, 5. novembra, 28. na 25. a 26. apríla, 12. apríla, 9. apríla, 19. 20. februára, 20. februára, 24. a 25. januára. Ak nie sú žiadne námietky, vychádzam z toho, že ich týmto príjmame. Takže e, teraz body 5, 6 a 7 nášho programu. Myslím, že nie je k dispozícii e, spravodajca, pán Korao. Je problém s tlmočením, pán Diaz Demera? Pán spravodajca Korao nie je prítomný. Takže kolegovia, hlasovať by sme mali o 9.30. Takže navrhujem, aby sme si dovtedy dali krátku prestávku. Uvoľnite sa, dajte si kávičku a potom prejdeme k hlasovaniu. Vidím jednoducho, že niektorí členovia nie sú prítomní. Úprimne povedané, nebude to dlhé hlasovanie. Sorry for the delay, colleagues. Uh, Mr. Cor- Ospravedlňujem sa kolegovia, ale vidím, že práve prichádza pán Korao. Takže e, dáme si, dáme si tú prestávočku do 9.30. Chápem, že e, niektorí z kolegov dnes odcestovávajú. Ja.

So, dear colleagues, we um, vote. And... Kolegovia, takže prejdeme k hlasovaniu. Uh, takže začneme e, s uh, programom práv a hodnôt. Chcem sa spýtať kolegyne Valero, či by sa chcela vyjadriť. Len stručne, že musíme dokončiť túto prácu. Bolo to veľmi plodné. Myslím si, že s dnešným hlasovaním by nemali byť problémy tu na výbore. Dostali sme list od rady, kde ich žiadame, aby e, potvrdili, že súhlasia so všetkým, na čom sme sa vzájomne dohodli. Tento list sme dostali a Takisto vieme, že sú tu určité otvorené otázky v zátvorkách, ktoré si musíme nechať na neskôr. Ďakujem pekne. Prejdime teraz k hlasovaniu. Teraz hlasujeme o e, texte e, čiastočne e, dohodnutom v medziinstitucionálnych rokovaniach. Je jedno hlasovanie jednotné. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Chvíľu počkám, aby mali možnosť hlasovať všetci. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. 31 hlasov za, 3 proti. Traja sa zdržali. Blahoželám spravodajkyni. Bodil Valero. Teraz ďalší bod eh, programu kolegovia. Eh, postup k tomuto návrhu uznesenia eh, LIBE. Všetko prebehlo rýchlo, takže vysvetlím to. Ide o iniciatívu rozšíriť kompetencie EPPO eh, e na cezhraničné, cezhraničný, eh, eh, cezhraničné trestné činy. Ide tu o rozšírenú spoluprácu 20, 22 participujúcich členských štátov Ide tu o e, trestný činy e, porušenia finančných záujmov e, únie. E, takáto štruktúra e, by, e, by sa mala vytvoriť koncom roku 2020 alebo začiatkom roku 2021. A vo svojom oznámení komisia e, apeluje na možné rozšírenie e, tohto úradu kompetencií úradu e, Európskeho prokurátora aj na e, cezhraničné e, teroristické činy. Ak nie, je, nie sú žiadne komentáre, tak by som navrhovala, aby sme prešli k hlasovaniu. Takže pozmeňovací návrh číslo 1. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 2. Otváram hlasovanie. The voters. Um, Mike. Majte. Nemali ste so sebou kartičku. Chýba vám kartička, zaznamenáme si teda váš eh, hlas. Please go ahead. Oh, you're indicating, okay. Um, just so that we can indicate... A vy nám ukazujete, ako hlasujete. Dobre, končím hlasovanie. Zamieta sa pozmaňovací návrh číslo 4. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Tiež zaznamenajte, prosím, Majtin hlas a teraz pozmaňovací návrh 3 napokon. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Zamietnuté. Takisto a teraz eh, menovité záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, je to prijaté. 33 hlasov za 5 proti, 2 ja sa zdržali. A Týmto sme e, prišli na koniec e, hlasovacej časti. Uh, dear colleagues, um, I'm going to restart the agenda. Kolegovia, takže opäť začneme s našim programom. Kolegovia, prosím, ktorí opúšťate miestnosť, uh, urobte tak tichučko, potichu. Mm, takže dostávame sa k bodu 15. Bod 15 je viacročný finančný rámec. Tu ide len o prezentáciu danej situácie. Tí, ktorí si to chcete vypočuť, si to vypočujte. A tí, ktorí odchádzate, tak prosím aj odíďte. Ďakujem. Takže len by som vás poinformoval o týchto dokumentoch, ktoré sa týkajú VFR. Kontaktná skupina, jej predseda predstavili strednodobý finančný rámec na roky 2021 až 2028. Ja vás chcem informovať o sektorálnych programoch, kde má kompetenciu výbor LIBE. Toto sa týka poli- fondu pre azyl a migráciu, vnútornú bezpečnosť, riadenie hraníc a víz, program Perikles, práva, hodnoty a program pre spravodlivosť. Ten postup je taký, ako sme počuli. Predsedníctvo sa rozhodlo, že všetky správy, ktoré sa týkajú VFR, by mali byť ukončené. Je tu mandát prvého čítania. Stále si uvedomujeme, že je možné dopracovať sa s radou len k čiastočným dohodám v tých prípadoch, kedy rokovania rozhodujú, či text bude podliehať čiastočnej dohode alebo bude v parlamente predložený na prvé čítanie za program, za tieto dokumenty LIBE. Je to program pre spravodlivosť, práva a hodnoty. Ako viete, my sme to dnes do poludnia podporili a súčasť tohto programu pre spravodlivosť by mala byť predstavená 1. a 2 apríla, takže blahoželám všetkým tým, ktorí dosiahli túto čiastočnú dohodu. Toto bude závisieť aj od e, prípisu e, rady, ktorý sme dostali. Takže kolegovia, toto nájdete v dokumentoch pre toto naše dnešné stretnutie. No a potom tu máme plenárne stretnutie 1. marci. E, tam budeme o tom diskutovať, o tomto mandáte Európskeho parlamentu, takže by som chcel vedieť, že tieto stanoviská, ktoré boli prijaté v prvom čítaní podľa, v rámci súčasnej legislatívy, začínajú pracovať na tom stanovisku pre ďalšie stanoviska. Ďalej máme tu informačný bod AMF, ISF a BMVI. Tu komisia navrhuje určité ustanovenia, ktoré sa týkajú CPR a určite sa to bude týkať aj týchto fondov. Počas rokovaní s radou OCPR sa stalo stále jasnejším, že generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti a ich financovanie bude mm, dôležité pre mm, túto diskusiu. Parlament by chcelo posilniť ustanovenia, ktoré sa týkajú dohody o partnerstve, kým rada chce tieto financie, ktoré sa týkajú vnútorných záležitostí, e, vylúčiť. Tu máme spravodajcov e, Krel za SND a a pán Novákov za EPP. Tieto diskusie prebiehajú medzi týmito dvomi rozhodnutie, a parlament, ktoré nie sú zásadné, parlament zamýšľa prijať v prvom čítaní a toto pravdepodobne bude až po voľbách. Tiež by som vás chcel poinformovať o nariadení MF, e VFR a číslach tu naozaj čas tlačí a je jasné, že pred voľbami sa nedopracujeme k žiadnej dohode. Až v oktobri 2019 tomu tak bude. No a aj keď rada očakáva, že do konca roku 2019 sa príjmú tieto pravidlá k novému VFR, je veľmi vysoko pravdepodobné, že to bude až v roku 2020, čo znamená, že žiadna aktualizovaná verzia o rokovaniach nebude dostupná verejnosti počas rumunského predsedníctva a náš výbor LIBE musí počkať, koľko prostriedkov bude dostupných pre náš sektorálny program. Takže toto bude mať značný dopad na štrukturálne e, fondy a na ten program, ktorý sa týka hodnôt a práv. Takže Môžem vás e, požiadať, či máte nejaké pripomienky alebo otázky k týmto trom odprezentovaným bodom. Pán Demera. Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie, vážený pán predseda. Ja by som chcel nahlásiť jednu výhradu pri jednom bode. Za posledné roky sme tu um, mali úlohy pre bezpečnostné orgány, tak ako aj pre Europol a tieto boli vybavení novými úlohami. Dôvera voči Europolu vzrástla tiež e, práca Europolu narastla exponenciálnym spôsobom a otázka operatívnych paliatívnej pomoci mm, je e, teda e, tiež značným spôsobom narastla. No a teraz, e, pokiaľ ide... A po, pokiaľ ide o rozpočet Europolu v porovnaní so súčasne implementovaným, je nižší a to zhorší E, výkonnosť e, Europolu a zníži e, výkonnosť a podporu Europolu. Tento návrh rozpočtu je neakceptovateľný a parlament by to v, v kontexte negociácií o finančnom rámci sa tým mal zaoberať a opraviť. Všeobecné rozpočtové riadky sa zvyšujú o na ale E, od občianstva a, a, nie, nie je to už len občianstvo, ale aj obrana. A nový rámec neumožňuje transfer tohto rozpočtu medzi jednotlivými rozpočtovými riadkami. V súčasnom e, prípade to bolo možné. V minulosti sme mohli e, presunúť časť rozpočtu Frontexu, ktorý nebol naplnený do iných riadkov. E, oni navrhujú len e, jednu miliardu e, pre tých, ktorí pracujú s oblasťou bezpečnosti a rozpočet na 21-27 bude 970 miliónov. Súčasný rámec, ako som povedal, E, táto suma a zopakujem to a potvrdzujem to je nedostatočná. A to povedie k skutočnej, veľmi dôležitej redukcii rozpočtu pre Europol. Ešte jeden príklad a končím. V roku 2021 sa predpokladá rozpočet 126 miliónov. Zatiaľ, čo v roku 2019 bol rozpočet 138 miliónov to znamená, že o 12 miliónov menej. Toto všetko bude mať veľmi vážne dôsledky na bezpečnosť Európanov, ak zachováme takéto rozpočtové predpoklady. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Dias. Áno, toto podporujeme a aj naši poslanci eh, povedali, že práve v GPSG tieto body boli veľmi forsírované. Ja som len chcel zistiť, či tento bod, mm, keď žiadame o viac finančných prostriedkov. To je veľmi dôležité, to je veľmi naliehavé, pokiaľ ide o Europol, pretože Europol má naozaj signifikantne viac úloh a teda potrebuje na to aj zvýšené financovanie. A tento príspevok, e, ktorý ste tu predniesli, to určite podporujem. To je dôležité aj v rámci GPSG. E, pani Sipola, a potom Pani Holmajer, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela len doplniť k tomu niečo, čo povedal pán kolega Diaz Demera. Myslím si, že problém nie je len v rámci rokovaní o budúcom rozpočte, ale vidíme, že členské štáty stále viac a viac od Európskej únie a jej agentúr požadujú. Zasada, ten princíp je dobrý, ja to podporujem, ale členské štáty neposkytujú dostatok prostriedkov, ktoré potrebujeme a toto je problém nie len v rámci kompetencií LIBE, ale je to e, problém aj inde, kde sú tu nové úlohy, ale nie sú tu tie dostatočné finančné prostriedky. A to všetko súvisí, ospravedlňujem sa, že to znovu spomínam, ale súvisí to s Brexitom, takže uvidíme, ako to bude vyzerať s rozpočtom pre budúce roky. Keď hovoríme o tom, čo môžeme urobiť v rámci existujúceho rozpočtu, ale je tu potreba hovoriť aj o tom, že potrebujeme ďalšie peniaze, že potrebujeme dodatočné peniaze, tie tzv. čerstvé peniaze, pretože inak budeme musieť tieto prostriedky krátiť a potom to bude proti záujmom našich občanov v rôznych oblastiach. A okrem toho, v rámci tej internej diskusie o rozpočte musíme otvoriť diskusiu o tom, ako získať viacero prostriedkov prostriedkov do rozpočtu Európskej únie, tak aby naozaj mohol splniť eh, všetko to, čo naši občania od nás požadujú. Áno, ja s vami absolútne súhlasím. Áno, to bolo veľmi zaujímavé, čo povedal pán Diaz Demera. Áno, je tu ten veľký zoznam požiadavie, ktorý sa týka Europolu, GPSG a eh, tiež spoločný trh. Eh, Europol nie je nejaká veľká agentúra, tu sú tie perspektívy, ale ten, ten, keď ten rozpočet musí byť naformulovaný tak, aby splňal tieto požiadavky a mm, viete, že riaditeľ e, je úplne e, zľaknutý e, na základe toho, čo mu poskytujú. Takže toto musí platiť aj pre ostatné agentúry, ale ten Europol je dobrým príkladom. Pani Holmajer, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, ja by som chcela výslovne podporiť kolegu Diaz Demeru, pretože to bolo viac ako fundované, čo tu predniesol. My sme sa práve dohodli na mimoriadnom výbore pre terorizmus, že musíme zrýchliť výmenu informácií toho času. Europol svojim starým systémom nebude schopný splňať požiadavky, ktoré my ako parlament na Europol kladieme a ten budúci rozpočet v roku 2020 ani vôbec tým neplánuje, že by takýto systém IT mohol vôbec zriadiť a my vôbec nehovoríme o tej sume, ktorú by sme potrebovali navyše. To znamená, že takejto agentúre, ktorej ukladáme tieto úlohy, agentúra, ktorá rozhoduje o živote našich občanov, tak musíme aj toto nastoliť a musíme to seriózne financovať. My tu nehovoríme o stovkách miliónov, my hovoríme o ročne 20 miliónov navyše, takže e, toto, mm, toto vôbec ne, e, nejako európsky rozpočet mm, ne, nespôsobí jeho výbuch. To je jedno Jednoducho, tuto musíme e, v Eurojuste, tuto máme podfinancovanie týchto oblastí a potom sa čudujeme, keď spolupráca medzi členskými štátmi zrazu nefunguje tak, ako by sme to my chceli. Takže naozaj by sme mali dbať o to, že všetky tie tri agentúry, ktoré sú činné v tejto oblasti, mali by byť adekvátne vybavené finančnými prostriedkami. Nehovorím o zbytočných sumách navyše, ale tak, aby mohli adekvátne pracovať. Áno, ďakujem. Toto je veľmi mm, dobrý príspevok. Áno, kolegovia, my musíme pochopiť, e, mm, Eurojust je s nami naozaj v kontakte a tie e, čísla sú veľmi nízke, ale pridaná hodnota je veľmi vysoká. Nielen pre ich e, aktivity, to je vlastne to je agentúra, ktorá sa zaoberá prokurátorskými záležitosťami a ich príspevok je úžasný, ako e, aj drobné zvýšenie rozpočtu by prinieslo úžasné výsledky a Eurojust je jednoducho len ďalší príklad a musíme Europol, Eurojust vybaviť skutočnými prostriedkami, pretože toto je naozaj vážny problém. Áno, všetky tieto príspevky, ktoré sme si tu vypočuli, veľmi dobre kopírujú naše stanovisko a naozaj pre tieto agentúry je to bezpodmienečne nutné, aby dostali tieto navýšené prostriedky. E, takže toľko k tomu. Chce sa niekto vyjadriť ešte k iným aspektom rozpočtu? Gerald, nech sa páči. Veľmi stručne. Plne podporujem to, čo bolo povedané až doteraz, čo povedali kolegovia a čo ste vy e, vy ste sa s tým stotožnili. Samozrejme je treba mať také prostriedky, ktoré umožnia agenciám vykona- agentúram vykonávať tie funkcie, na ktoré boli vytvorené. A ja plne podporujem žiadosť na navýšenie e, prostriedkov na to, aby tieto agentúry mohli skutočne vykonávať svoju prácu. Ďakujem veľmi pekne, Gerald. Áno, toto už úplne uzatvára náš významný príspevok k tomuto. Pani Holmajer, mm, Neviem, či by sme mohli toto, čo vy navrhujete, e, splniť v rámci tých očakávaní, ktoré máme na rozpočet. Každopádne veľmi pekne ďakujem. E, dobre. Now go to um, we go to our study. So we have colleagues now point 11, which is... Teraz sme kolegovia pri bode 11, to je štúdia, ktorá naozaj je aktuálna. Um, dezinformácie a propaganda týka sa to verejného uh, stanoviska. Ide tu aj o tie tzv. fake news, a viacerí kolegovia vzhľadom na voľby pracovali na týchto vypočutiach a zaoberali sa inými aspektami našej práce. A toto je um, prezentácia politického oddelenia k tejto štúdie. E, je tu pani Bajer. Pani Bajer, Pani Bajer nám to odprezentuje. Bude to trvať asi 15 minút. Myslím si, kolegovia, že je to pomerne zaujímavé. Okay, Ďakujem za pozvanie na vašu schôdzu. Som veľmi rada, že tu môžem prezentovať túto našu štúdiu. Hlavnou témou je, aký vplyv majú dezinformácie a propaganda na právny štát v Európskej únii. Táto štúdia bola pripravená s niekoľkými ďalšími autormi external, as external reviewers and several internal reviewers of the European Parliament. A e, autori pracovali, ex, mali sme externých spolupracovníkov, ale pracovalo tam aj e, výskumné centrum Európskeho parlamentu. Je to veľmi dôkladne pripravená štúdia. Mali sme k tomu všetky dostupné zdroje, pretože v poslednom čase je o túto tému e, všeobecne veľký medzinárodný záujem. E, takéto fake news sa v poslednej dobe veľmi rozmnožili. Máme celú štúdiu, ja ju nebudem celú e, čítať, ale chcela by som popísať jej hlavné časti a hlavné termíny, ktoré sa v nej objavujú. Štúdia kladie hlavný dôraz na definíciu rozsah pôsobnosti, e, čo je definované ako dezinformácia. Potom sú tam e, popísané rôzne dezinformačné kampane, aký je ich cieľ, aká je pracovná metóda a plus sú tam niektoré e, teoretické pojmy a predpoklady, čo môže byť príčinou takéhoto zmeneného mediálneho prostredia a akým spôsobom to môže obmedziť demokratické procesy, ľudské práva a právny štát v európskych krajinách. Okrem toho sa tam e, hovorí o právnom prostredí, súčasných pravidlách, o eventuálnych zmenách, ktoré by sa mohli zaviesť, pretože my vieme, že nedávno boli prijaté niektoré opatrenia, ktoré by mohli viesť k náprave, ale my teraz zvažujeme, či budú efektívne. Okrem toho sa tu rieši aj vplyv tých budúcich prelomových technológií, ktoré by mohli tú situáciu zmeniť a ovplyvniť aj výsledky takéhoto prieskumu. My vieme, že verejná debata je základným prvkom demokracie ale to sa zavedením internetu zmenilo, pretože teraz to prostredie je teraz inkluzívnejšie, neexistujú žiadne e, prekážky, každý sa môže verejnej debaty zúčastniť, nie sú tu nejaké finančné zábrany alebo nejaký vzdelanostný prach, dokonca ani gramotnosť nie je plne požadovaná a okrem toho um, okrem tej preferencie pre dominantné médiá, tieto nové spôsoby e, šírenia informácií môžu byť šírené v akomkoľvek kontexte a bez akéhokoľvek finančného obmedzenia. Používajú sa takisto metódy marketingu, ktorými sa ovplyvňuje verejná mienka, e, teda efektívnejšie pôsobenie a to, sa ešte zhoršuje tým, že existujú bubliny, kde si ľudia navzájom svoje názory a svoje stanoviská potvrdzujú a to všetko vedie k takému kumulatívnemu efektu. Kvôli tomu vznikla nová verejná sféra, verejný diskurs, ktorý sa vyznačuje väčšou mierou participácie, ale je to ema, e, emotívnejšie a je tam veľa rôznych marketingových informácií, ktoré sa veľmi rýchlo šíria. A pritom tam často chýba nejaká racionálna argumentácia alebo logické dôvodnenie. Takže už tu nemáme často to vedecké zdôvodnenie a podloženie niektorých názorov, Ďalej sú tu ďalšie dva faktory, ktoré ovplyvňujú efektivitu tej dezinformačnej kampane. Ide tu o pluralitu systému médií, menej e, platné systémy sú náchylnejšie, pretože tam neexistujú alternatívne zdroje, ktoré by mohli tieto dezinformácie vylúčiť a vyvrátiť. Potom tu ide takisto aj o organizáciu takýchto dezinformačných kampaní. To sa deje tak, že nejaký jednotlivec alebo nejaký nejaká organizácia, ktorej pôsobenie sa nedá porovnávať s veľkou mediálnou organizáciou, ktorá má k dispozícii e, väčšiu e, škálu e, informačných kanálov a rovnako aj zdrojov to má potom e, dopad na základné práva. My sme identifikovali tie ľudské práva, ktoré sa stali priamo obeťov alebo ktoré sú priamo ovplyvňované takýmito kampaniami, ako napríklad ľudská dôstojnosť, e, právo na súkromie a ďalšie práva. Veľmi často sa to deje E, skrytým užívaním botov alebo umelej inteligencie alebo aj zneužívaním osobnostného profilu používateľov tým, že sa na nich zameriavajú tie informácie, ktoré vychádzajú z ich obáv alebo strachu. Ide tu teda o ochranu osobných údajov, ochranu súkromia, e, ktorá sa porušuje aj tým, že tieto informácie E, sa na nich zameriavajú, čo zvyšuje pravdepodobnosť toho, že ten e, čitateľ tomu bude venovať pozornosť v sociálnych médiách a v reakcii na internet dochádza k použitiu algoritmov, ktoré tieto informácie stále adaptujú a tým sa tá technológia sama zdokonaľuje a tá kampaň sa potom lepšie šije na telo jednotlivcom, či už ide o komerčnú alebo politickú kampaň. Zameriava sa na zraniteľnosť adresátov, používa pritom osobné údaje a slabé miesta, podnecuje obavy, strach ľudí a tým sa potom roztrieštil aj taký spoločný informatívny základ verejného diskurzu, kde ľudia nemajú dosť informácií na to, aby mohli prijímať informované rozhodnutia a preto toto mikrocielenie spôsobuje dvojnásobnú škodu na jednej strane tým, že veľmi efektívne sa zameriava na jednotlivcov, ale aj tým, že sa nezameriava na isté skupiny obyvateľstva, ktoré nie je náchylné podľahnúť takémuto vplyvu. Čiže tu dochádza k rozdeleniu spoločnosti a pokiaľ ide o politické strany, tak tie si môžu veľmi efektívne vyberať efektívne informácie, často rozpol, rozporuplné, ktoré sú potom adresované cieľovým skupinám a dochádza k manipulácii. Okrem toho, takéto Informácie sa často opierajú o citlivé osobné údaje, e, čo je vlastne porušenie práv, ďalej slobody vyjadrovania, slobody dostávania informácií. My sme zistili, že takéto falošné informácie e, nie sú legálne, ale keď dominujú vo verejnom diskurze falošné informácie, keď je ten priestor nimi zaplavený, tak potom ten primárny účel médií informovať nie je naplnený, dochádza tu k vysokej miere frustrácie a k porušeniu slobody informovanosti a informovania. My vieme, že sloboda vyjadrovania je prirodzeným základným právom, pretože umožňuje prijímať informované rozhodnutia a preto sa práve na túto oblasť zameriavajú dezinformačné kampane. E, právny štát, demokracia a základné práva sú trojuholníkom, ktorý je prepojený a navzájom spolu súvisia. A ak jeden z týchto troch zložiek zlyhá, tak potom zlyhajú aj ďalšie. Ako príklad uvediem, že napríklad ak právo na slobodu vyjadrovania alebo slobodu informácií e, je porušené, klesá účasť vo voľbách, e, to potom ovplyvňuje samozrejme politické rozhodovanie. Ak jeden členský štát Európskej únie má problémy v oblasti základných práv, tak to má potom dopad na celú Európsku úniu, pretože tam sú potom dotknutí všetci členovia Európskej únie. A pokiaľ voľ, pri voľbách v jednom štáte dôjde e, k manipulovaniu a k dezinformáciám, tak to potom môže mať dopad na legitimitu všetkých európskych inštitúcií. a potom vlastne e, tu máme znázornené manipulácie e, demokratických procesov, ako sa tam dajú príjmať rozhodnutia. Tu vidíme e, ten proces demokratického rozhodnutia, či sa to rešpektuje alebo manipuluje a potom v tom riadku uvidíte, že či sa demokracia dodržala alebo či nebola rešpektovaná. My tam vidíme ten prvý scenár a nie všetko je dokonalé. Potom tam vidíme druhý scenár. Tam vidíme to, že tu niektoré prvky demokracie chybia, pretože demokracia nie je schopná niektorým autoritatívnym silám zabrániť, aby vyhrali voľby. A potom vlastne môže dôjsť k tomu, že sa to tam veľmi e, uchopí autoritatívny režim a tam dôjde k porušeniu my vychádzame z toho, že Európska únia by mala mať právo vykonávať svoje dozorovacie právomoci. Ďalej tu máme manipuláciu napríklad tým, že sa e, nezákonne financuje kampaň alebo sa upravia volebné okrsky e, a v tom prípade potom treba posúdiť, e, že či je to teda dostatočne závažné, a či je možné e, aplikovať nejaký nápravný e, mechanizmus, ak je ohrozený napríklad článok 2 zmluvy e, o EU. Ďalší scenár D, to je jasný prípad spustenia mechanizmu na ochranu hodnot Európskej únie, tam ide o to, aby sa zabránilo zvrhnutiu demokracie, potom tam máme ďalšiu stránku. Doporúčenia sa dajú zhrnúť do týchto dvoch oblastí posilnenie demokratickej odolnosti a politika v oblasti médií, ako by sa mohla posilniť tá odolnosť inštitúcií, v štúdii uvádzame podrobne, čo si pod tým predstavujeme. Hovoríme aj o tom, čomu hovoríme militantná demokracia. Tam kontextuálne ponúkame informácie o pôvode a strategickom pozadí tohto e, konceptu. A samozrejme je tam potom potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi občas, občianskými slobodami a mechanizmami na ochranu demokracie. Toto všetko sú pravidlá, ktoré majú preventívnu povahu, e, majú zabrániť oslabeniu a zvrhnutiu demokracie v okamihu, keď tomu dôjde. V tejto oblasti posilňovania demokratickej odolnosti by som ešte chcela spomenúť niekoľko bodov. To sú odporúčania napríklad aj k nadchádzajúcim, blížiacim sa európskym voľbám. A z dlhodobejšieho hľadiska by bolo dobré zaviesť pravidlá pre reklamu a marketing a bolo by dobré, aby to bolo v Európskej únii harmonizované, a okrem toho je potrebné pristúpiť aj k zásadnej reforme financovania politických kampaní, tak aby existovali jasné pravidlá, pretože to je chronický problém našich demokracií. Po tretie, potrebujeme veľmi, veľmi e, prísny systém, ochrany osobných údajov. To je veľký krok dopredu, to čo máme, ale je potrebné eh, prijať nariadenie i privacy. Je potrebné teda v tomto smere regulovať platformy a média, i média. Ďalej musíme sledovať aká je prax, lebo niekde potom také dezinformácie môžu viesť aj k únave z európskych E, zásahov alebo nariadení. Ďalej treba zvýšiť a zlepšiť občianskú výchovu a sociálne povedomie o dezinformačných kampaniách, o politickej propagande, o demokratických informáciách, o kvalite e, týchto, kvalita týchto programov by mala byť kontrolovaná európskymi inštitúciami. Nemalo by sa to nechávať miestnym orgánom. Tento vzdelávací program je niekedy doplňovaný ďalšími programami, ako napríklad autobusmi alebo výmennými pobytmi. A rovnako by sa mali vytvoriť nejaké etické pravidlá, pre používanie sociálnych médií a ďalšie odporúčania sa týkajú e, médií. A ďalší, ďalší slajd prosím, žiada rečnička budovanie dôvery v mere, vo verejnoprávne médiá. To je jeden z možných nástrojov. Ak teda je to skutočne služba verejnosti, tak treba zabrániť tomu, aby sa tieto médiá nezneužívali k propagande, k mali by sme sa teda stavať na pôsobenie týchto verejnoprávnych médií, ale keď zistíme, že tieto médiá verejnoprávne neslúžia verejnosti, ale že teda tam ide o ovládnutie alebo dominanciu štátu zo strany jednej strany, tak by sa mal spustiť príslušný e, postup podľa patričných článkov zmluv Takéto pravidla by mali e, platiť aj pre platformy a ďalšie médiá, tak aby bola zabezpečená skutočná pluralita médií a malo by to byť súčasťou mechanizmu dohľadu nad právnym štátom a malo by sa to pravidelne monitorovať. Pokiaľ ide o platformy, tak Tu na ide o to, aby sa nerozširovali falošné informácie, ale aby sa vytvorili rovnaké e, podmienky pre všetky názory, tak aby sme mohli kontrolovať e, falošné nie aby sme mohli kontrolovať falošné informácie ako také, ale skôr aby sme mohli ovplyvňovať spôsob, ako sa informácie šíria. Samozrejme, že treba klásť dôraz na komerčné využitie osobných e, údajov. Ja nechcem prechádzať e, celým tým zoznamom e, doporučení, ale chcela by som sa zamerať na bod číslo 2. To znamená, že je potrebné aby existovala právna povinnosť, aby dominantné platformy zabezpečovali neutralitu, ideologickú neutralitu svojich služieb, tak v oblasti obsahovej, ako aj v oblasti zamerania sa na užívateľské skupiny. V mojej e, prezentácii by som chcela zdôrazniť, že štúdia obsahuje veľmi dlhý zoznam odporúčaní E, a chcela by som upozorniť na tie, ktoré vnímame ako najdôležitejšie a ktoré by mohli zmeniť pravidlá hry a celkový prehľad. Napríklad posilňovanie odolnosti demokratických inštitúcií, silná ochrana osobných údajov. To je veľmi relevantný prvok, potreba e, sledovať tie nové technológie, aby nedochádzalo e, k zvyšovaniu zneužívania osobných údajov a po tretie politické kampane. Ak chceme udržať demokraciu, tak je to jeden z tých hlavných krokov, na ktoré sa treba zamerať. A Európska únia by e, tento problém mohla lepšie riešiť treba regulovať financovanie kampaní, treba zaviesť pravidlá pre financovanie, etické financovanie, pravidlá pre kampane, štandardy pre reguláciu, tak aby to vnímali aj voliči. A to si bude e, určite vyžadovať aj vzdelávanie v tejto oblasti. Ďakujem. Je to veľmi dôležitá téma, preto ďakujem e, kolegom, ktorí tu e, ostali. Sú tu samozrejme prítomne aj koordinátori. Ja som si istý, že je to pre kolegov užitočná téma. Takže sú nejaké otázky, komentáre Barbára, Spinelli, potom Judith, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu aj za samotnú štúdiu. Ešte som ju celú neprečítala, ale dostatočne som si ju naštudovala na to, aby som mohla povedať, že e, súhlasím s mnohými odporúčaniami. Chcela by som zdôrazniť e, niektoré body, ale aj niektoré pochybnosti. Odkedy e, ako spravodajkyňa sa, eh, som sa zaoberala otázkou mediálnej slobody, eh, sa sústreďujem hlavne na otázku alarmizmu, pokiaľ ide o dezinformácie eh, na internete. Je to správne, pokiaľ ide o alarmovanie pred eh, naozaj eh, virálnou povahou informácií online a pokiaľ ide o mikrotargeting. Ale otázka dezinformácií existuje aj v prípade mainstreamových novín. Veľmi silno už eh, teda počas celého povojnového obdobia, teda vojny v Koreji, bola som novinárkou, som novinárkou celý život a naučila som sa e, pri tom jedno e, zaujímavé moto, moto e, ekonomistu, ktoré teda rozširoval riaditeľ ekonomistu 50. rokov. Zjednodušujte a preháňajte. To bolo moto ekonomistu. Takže pokiaľ ide o preháňanie, v online eh, správach, v online novinárstve. Pripomeňme si, že takéto moto si mm, kladol aj ekonomist. A ďalšia vec, ktorú som chcela povedať, sa týka v zásade kapitoly 4 správy k opatreniam, ktoré boli prijaté v Nemecku, Francúzsku, Taliansku pokrytie odstraňovanie online obsahov. Tieto opatrenia považujem za e, nadmerné a neproporčné vo všetkých týchto krajinách a je e, takisto aj nesprávne kontrolu e, nad týmto ponechať autorite štátu. Takže som veľmi silnou zástankyňou samoregulácie. Preto si robím aj veľké obavy, pokiaľ ide o, Task Force Istratkom ESVČ. E ich sústredenie sa na Rusko sa mi zdá byť úplne prehnané. Prehnané sa mi zdá byť aj preto, lebo určite je tu nebezpečenstvo miešavania sa e, vonkajších e, síl do diania v EÚ, ale keď začneme e, analyzovať volebné výsledky ako v prípade Brexitu, francúzskych volieb a amerických volieb či volieb v Taliansku, Nemôžeme hovoriť, že e, tieto výsledky, e, tieto volebné výsledky sú výsledkom e, vmiešavania sa Ruska. To by bolo veľmi zavádzajúce. Musíme sa zaberať dôvodov, preč, dôvodom, prečo väčšina Američanov volila Trumpa, prečo väčšina Angličanov hlasovala za Brexit. Takže nemiešajme tu skutočné činy či, s činmi, ktoré by mali byť vlastne depenalizované Vzťahujem sa tu aj na e, čin defamácie. Ja by som bola rada, keby sa depenalizoval, ale nepodarilo sa mi to dosiahnuť v mojej správe o slobode médií. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Barbara, snažili ste sa pokryť mnohé z týchto tém vo vašej správe. ale je to taká zložitá oblasť. Môžem sa vyjadriť eh, k, jednom, eh, k jednomu z týchto bodov. Eh, spomenuli ste to v viacerých kapitolách, ale spomínate tam aj veľmi deštruktívnu E, e, schopnosť napríklad e, Murdochovej tlače, jeho médií. Barbara Spinelli spomenula Brexit, takže cieľenú no, denigráciu napríklad našich inštitúcií zo strany Murdochových médií. Toto je prepojené aj s otázkou vlastníctva médií. Mohli by ste povedať niečo e, k e, vlastne tejto téme. Je to naozaj veľmi veľká e, sila v tejto oblasti. Často hovoríme len o online produktoch, ale veľmi často tu máme naozaj jasné ovplyvňovanie más čitateľov a videli sme aj včera aj tu jednoznačné ovplyvnenie. Hovoríme tu o Facebooku, o online produktoch Takže by ma veľmi zaujímalo, ako takúto deštruktívnu e, schopnosť určitých médií vnímate vy. Napríklad včera premiérka sa vyjadrí a potom e, v určitých e, produktoch bulvárnej tlače sa jej vyjadrenia určitým spôsobom opakujú a teda e, nájde si to pozornosť naozaj más čitateľov. Hovoríme tu len o online produktoch, ale, ale myslím si, že by sme sa mohli zaoberať aj e, bulvárnou tlačou, tradičnými médiami, e, doplňa pani Bajer. Áno, a niektoré z nich sú prepojené s tými najväčšími e, online e, produktami, napríklad Daily Mail, e, tí sú najväčšími na svete, majú obrovský vplyv a je to prepojené aj s témou vlastníctva e, k tomu, ako ľudia pristupujú k e, tlačeným e, bulvárnym médiám. Pani Sargentini, Judri, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Je to stále všetko ešte dosť teoretické. Mohli by ste to teda trochu doplniť o konkrétne príklady. Všimla som si, že prichádzate z Budapešti. Mali by ste možno nejaké maďarské príklady? A e, hovoríme o e, e, mikrotargetingu, hovoríte tu s politikmi, sme dva mesiace pred voľbami, mohli by ste trošku bližšie popísať, kde vy vidíte tú oddelujúcu čiaru sociálne médiá tu e, budú aj v budúcnosti. E, sú tu odlišné posolstva pre odlišné skupiny. Takže čo e, si myslíte, že už porušuje, prekračuje tie hranice, ktoré by tu mali byť? Ďakujem Judith. Birgit, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som začať so všeobecnou poznámkou, keď hovoríte o lepšom regulovaní e, ochrany eh, údajov vo svete, kde je všetko viac menej k dispozícii v digitálnej podobe. Chcela by som poznamenať, že tu máme problém, pretože eh, v aktuálnej situácii, napríklad keď hovoríme o ochrane osobných údajov a ostatných normách, eh, stále znova počúvame z úst politikov a veľmi často aj zo strany priemyslu, že začíname nadmerne všetko regulovať. Ale keď hovoríme o ochrane základných slobôd, ochrane e, slobodných volieb a tých ostatných bodoch, ktoré spomínate, myslím si, že tu e, nedochádza k nadmernej regulácii práve, že tu zaostávame pri regulácii veci. A chcela by som tiež e, sa vyjadriť k slobode médií. Média ako, ako oblasť našej spoločnosti nie, je, nie sú ako také buď dobré alebo zlé. Závisí to od iných vecí samozrejme. A máme tendenciu hovoriť o veľmi dobre e, vybavených, kvalifikovaných novinároch, ale čoraz častejšie tu máme situáciu, kedy hovoríme o médiách, kde každý môže povedať, že je novinárom, ale nemá pritom potrebnú kvalifikáciu. A e, teda aj v prípade médií musíme zabezpečiť, aby ľudia, ktorí v nich pracovali, poznali pravidla. Aj médiá musia rešpektovať určité pravidlá demokracie a právneho štátu. No a jeden z tých rozdielov, ktoré tu máme, je, že e, v tom e, starodávnom svete e, printové médiá, keď poskytli nesprávne informácie, čitatelia, ktorí si to všimli, mali možnosť na to zareagovať, ich počet bol dosť malý. V digitálnom svete či už teda hovoríme o digitálnej podobe klasických novín alebo inak, je tu úplne iný dopad. A mikrotargeting, áno, Opäť problémom nie je povedať, či mikrotargeting samotný je dobrý alebo zlý. Politické strany, myslím, sa o to vždy snažili tými rôznymi prostriedkami, ktoré mali k dispozícii. Snažili sa vždy kontaktovať takéto konkrétne skupiny. Problémom e, tu je, e, čo s kontrolou toho, kto e, teda ľudí kontaktuje, ako s tým narábať a ako postupovať s tými jednotlivými formami a naozaj som veľmi vďačná za všetky tie vysvetlenia a definície, pokiaľ ide o nesprávne informácie, dezinformácie a podobne. Je veľmi dôležité totiž e, mať dispozícii presné definície na to, aby sme vedeli e, správne postupovať voči tomuto. Ja mám teraz e, otázku v tomto digitalizovanom svete my sa mi často ešte rozmýšľame takým starobilým spôsobom. Eh, ako najlepšie zistiť, toto sú dezinformácie, toto sú nesprávne informácie, aké môžu byť eh, eh, reakcie, okrem teda problému mikrotargetingu, ako vytvoriť nejaké protiposolstvo a zamerať ho správne na správnu skupinu a ako posilniť demokracie, ako posilniť diskusie, ako posilniť tie diskusie eh, nad rámec tých nadpisov. Niektorí si prečítajú krátky Twitter, prečítajú si nadpisy a majú dojem, že všetko vedia. A eh, okrem toho, čo musíme urobiť v digitálnom svete na posilnenie demokracie, eh, je treba hovoriť aj o tom, že potrebujeme naozaj viac skutočných diskusí so skutočnými ľuďmi vo fyzickom priestore, pretože to je jediná šanca, pre skutočnú výmenu, pre možnosť naozaj zareagovať na e, tie jednotlivé argumenty, ktoré zaznejú. A máme tu e, verejné inštitúcie, politické e, strany. Každý musí prichádzať s nápadmi, ako posilniť našu demokraciu, ako posilniť naše vnímanie demokracie a posilniť dialog vo všetkých formách, ktoré sú len možné. Ak by ste mali nejaké myšlienky k tomuto alebo nejaký príklad eh, správnych postupov, neviem, či ste sa aj správnym postupom venovali vo vašej štúdii, lebo som si nepreč- nemohla ešte prečítať celú. Myslím si, že by to bolo napomocné. Ďakujem pekne, Birgit. Je to eh, veľmi dôležitá štúdia, veľmi dôležitá téma. Ľudia samozrejme E, teda e, reagujú na ňu, ale mohli by ste zareagovať hlavne na tieto špecifické otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za vaše e, otázky, ktoré dosvedčujú vašu znalosť témy. Myslím si, že ideme správnym smerom s týmto dokumentom a s, tým, s tými odporúčaniami. A pokiaľ ide o alarmizmus, E, novosť tohto fenoménu e, nie e, všetky dokumenty toto zjednodušujú, je to naozaj komplexná téma. Samozrejme, dezinformácie alebo nesprávne informácie sú veľmi staré. Máme tu príklady v štúdii naozaj e, z, z, z dávnych čias, zo staroveku, tam, e, tam klesa e, propagand, propagandy z čias rímskej ríše. Takže áno, existovalo to aj v minulosti. V minulých rokoch to jednoducho dosiahlo inú úroveň a malo to jasný dopad na spoločnosť. Aj keď E, príčina a následok sa nedajú vedecky dokázať. E, nemôžeme tu vytvoriť laboratórne podmienky, je ťažké otestovať napríklad v prípade amerických volieb, či tieto boli skutočne ovplyvnené, či výsledky skutočne boli ovplyvnené e, v dôsledku toho ruského vplyvu. Nie je možné to zmerať. Ale možno celý tento fenomén je dočasný, môže byť generačný. Eh, nedávne štúdie eh, preukázali, že starší ľudia eh, sa mnohonásobne viac stretávajú s dezinformáciami než mladšia generácia. Tá zdá sa je lepšie vybavená narábať s dezinformáciami vyznajú sa veľmi dobre v digitálnych technológiách. A teda tieto, e, e, táto skutočnosť, že e, spoločnosť si uvedomuje túto tému, spôsobuje, že to túto tému oslabuje. Dúfajme. Snažíme sa venovať štruktúrálnym témam tohto mediálneho prostredia, tá štruktúrálnym výzvam, ktorým musí čeliť spoločnosť A napríklad, e, keď si vezmeme e, Brexit a venujeme sa tejto téme aj v našom dokumente, sklamanie más ľudí, ktorí e, sa teraz aktívne zúčastňujú verejnej diskusie, toto sklamanie je skutočné. Takže ak e, politickej elite sa nepodarí e, venovať sa, ošetriť e, tieto reálne frustrácie, sklamanie ľudí, ktorých vlastne, ktorým vlastne sociálne médiá dali možnosť vytvoriť takúto verejnú diskusiu, tak sa veci nezlepšia smerom k lepšiemu. Takže sociálne médiá, myslím, mali veľmi silný vplyv na štruktúru verejnej sféry. Eh, vaďme sa k Habermasovi, keď eh, teda hovorím eh, o tomto pojme verejnej sféry. Sociálne médiá ju silne zmenili, pretože veci stransparentnili, napríklad aj politické procesy sú oveľa transparentnejšie. Dnes sa javia byť bližšie k ľuďom, aj keď teda obyčajní ľudia ich nemôžu ovplyvniť. A obyčajní e, ľudia teda nadobudli dojem, e, že e, nemajú, moc nemajú vplyv na sociálne diskusie, ale aj tak môžu, chcú vlastne zmenu. A teda tí politici, ktorí sľubovali rýchlu zmenu, dostalo sa im obrovského úspechu s takýmto posolstvom. Pokiaľ ide o nemecké a talianské legislatívne návrhy, sú naozaj neefektívne, obzvlášť, obzvlášť ten nemecký zákon e, sa sústreďuje na e, trestné e, vlastne akty, ktoré už boli po druhej svetovej vojne zadefinované v nemeckom súdnom systéme. A nevenujú sa napríklad dezinformáciám, ktoré nie sú ošetrené vôbec, alebo falošným informáciám aby tieto mohli byť kriminalizované. Takže my sme sa snažili sformulovať odporúčanie, čo by sa stalo, keby eh, tu došlo k eh, kriminalizácii a prišli sme k záveru, že iba procesom nie, eh, môžeme zaoberať nie teda obsahom. Hmm, pokiaľ ide teda o Takže možno by sa mohlo vychádzať pritom o met, e, z metódy rozširovania pri tejto snahe e, e, zakázať šírenie určitých obsahov. A ďakujem za túto otázku k mikrotargetingu. Považuje sa to za veľmi užitočnú techniku. Ľudia tak nie sú cieľmi nerelevantných reklám. V prípade politických reklám sú tu určité princípy, ktoré by bolo možné e, sledovať. E, napríklad e, článok 22 GDPR. My interpretujeme toto znenie tak, že mikrotargeting vychádzajúci z citlivých informácií, pokiaľ ide o politickú reklamu, by mal spadať pod tento článok ktorý eh, hovorí o automatizovanom rozhodovaní Eh, ktoré by malo silne ovplyvňovať eh, ľudí. Politické kampane a politické rozhodovanie totiž eh, značne ovplyvňuje okolnosti života ľudí, z toho vychádzame, takže takéto špecifické ochrany tu sú za teda účelom ochrany občanov a ochrany ich osobných údajov títo by mali dať vyslovene súhlas k tomu, aby e, boli teda objektom e, takéhoto mikrotargetingu ale sme proti tomu, aby ľudia boli vnímaní iba ako jednoduché ciele, bez toho, aby vedeli, že sú teda takýmto špecifickým konkrétnym cieľom. Ďalšou záležitosťou je transparentnosť. Užívateľia majú prístup k tým knižniciam, k adresárom týchto reklám, reklamám a tieto ktoré, kto to tam poskytol, kto za to zaplatil, ktorá e, politická strana. A to je tiež, e, táto sa na nich obracia s týmto mikrotargetingom. Takže mikrotargetingom. Mm, Takže tieto možnosti ktoré môžu byť e, pre ich e, informácie, ktoré boli ponúknuté a tie môžu byť mikrotargetingované alebo tie, ktoré by nechceli byť. Napríklad sexuálna orientácia môže byť tiež jedna zo záležitostí, ktorá sa dá zistiť z aktivít na sociálnych e, médiách, na týchto platformách, ale užívateľ by mal mať možnosť z toho vystúpiť a nezi, ne, ne, nepríjmať žiadne správy, ktoré sa týkajú tohto kritéria. Takže tých e, príkladov je veľmi veľa. My sme mali aj takúto kapitolu v našej štúdii, kde boli určité podujatia o týchto e, dezinformáciách. To bolo rozdelené po jednotlivých krajinách. A keď sa pozriem na moju vlastnú krajinu. To sa zakladalo na vedeckom výskume. To bol Oxfordský inštitút a môžem povedať, že ehm, v Maďarsku táto kampaň bola jedno, jedinou krajinou, kde to bolo podnetené vládou, čiže toto je to špecifikum Maďarsko. No a potom tá prílišná regulácia Tiež na základe eh, týchto postupov a tiež eh, pokiaľ ide o slobodu prejavu, tu by som uprednostňovala, keby sme tieto veci neregulovali, ale v tomto konkrétnom prípade súkromie. Súkromie je záležitosťou, ktorá je naozaj oprávnený, oprávnená. Toto je naozaj oprávnené regulovať a to v tomto mediálnom prostredí. Preto opakujem, že ja by som navrhovala, aby tu bola určitá architektúra mediálneho prostredia. To by malo byť o mm, zákonodarcom ovplyvňované. Nemalo by to byť ponechané len na trhové síly, aby si zadefinovali, e, čo sa tam bude diať. Mala by tam byť určitá architektúra, napríklad lekári a a právnici majú tiež prístup k veľmi citlivým informáciám, ale oni sú právne viazaní a právne povinní, aby dodržiavali tieto utajované informácie, aby ich nezverejňovali, sú viazaní, viazaní sú mlčanlivosťou na základe samotnej podstaty ich služieb. Máte otázku? že by som povedal pravdu, bola to skôr taká taký, taký zúfalý výkrik. Napríklad to, čo... To bol len, to bol len taký, taký zúfalý výkrik. Nemusíte, nemusíte na to reagovať. To, čo zverejnil Daily Mail, ja viem, e, teda to boli skupiny e, novín. Teda, teraz hovoríme o produktoch online a tie sú úplne iné. A ten Daily Mail je pravda, e, to bolo úplne hrozné, ale našťastie ešte máme Guardian, ešte máme na kolegovia. Ja nehovorím, že to je zlé, ale e, kolegovia, aj, aj, keď, aj keď ekonomist prišiel s týmto motom, s týmto logom, takže ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Naozaj to bolo tak významné, tak veľmi veľa vecí. Aj, aj Facebook a to všetko naozaj to je veľmi významné, takže dúfam, že niečo z toho sa určite v budúcnosti využije. Ďakujem Ďakujem vám veľmi pekne za tú tvrdú prácu, ktorú ste do toho vložili. A Naozaj, naozaj srdečná vďaka, naozaj si to veľmi vážime, toto je kritická záležitosť. No a Teraz je, je mi veľkou cťou, že tu môžem privítať medzi nami Michaela Oflagertyho, ktorý je riaditeľ agentúry pre dodržiavanie základných práv. Takže prosím, nech sa páči. Um, um, Prepačte, musím sa trošku skorigovať v niektorých záležitostiach, ktoré som tu uviedol. Takže tu máme niektoré záležitosti. Dobre, dobre. Prepačte, Michael. Ponajprv Ponajprv by som vás chcel srdečne privítať na tomto stretnutí. Možno je to posledné, na ktorom vás môžem privítať. Vy ste naozaj e, agentúra v, tomto, v tejto oblasti prispeli e, značným, značným úsilím a prácou. Naozaj ste boli veľmi angažovaní v tejto práci. Spolupracovali ste so zamestnancami tejto agentúry, takže toto si vážime. Ja by som to chcel povedať hneď na začiatku, pretože na konci už sú ľudia unudení, už tak dobre nepočúvajú, preto som to chcel povedať hneď na začiatku. Vy ste bojovali za rozpočet, za skutočné úlohy tejto agentúry. To je naozaj obdivuhodné a vaš, my vám budeme s vašim stanoviskom vždy pomáhať, pomáhať, kde sa dá. Doteraz sme mali veľmi dobré partnerstvo, takže ešte raz ďakujem veľmi pekne pekne za vašu spoluprácu, že aj vy nám podávate správy späť. Naozaj toto bolo veľmi náročné obdobie. To nie je jednoduchá práca byť riaditeľom takejto agentúry. Takže ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste tu, ale naša vďaka patrí aj vašim zamestnancom. Takže dnes nás poinformujete o aktuálnej situácii. Naši kolegovia boli na návšteve v agentúre a mm, tiež sa zúčastnili fóra, ktoré sa konalo 25. a 26. septembra. A toto je základ našej diskusie tu dnes. Takže to bola tá návšteva toho fóra ja som bol tiež členom tej delegácie ad hoc, som tam bol dosadený, bol som, bol som tam s Cecil a s ostatnými členmi delegácie. Naozaj to urobilo na nás veľký dojem, to, čo vaša agentúra robí. Takže by som navrhol, keby ste prosím odprezentovali svoju prezentáciu a potom... Aha, Prepačte. Prepačte, prepač, Majko. Takže zmeníme poradie. Najprv pani Kenge, ktorá bola vedúcou tejto misie Takže sil prosím, vy nás poinformujte o výsledkoch tejto návštevy na fóre pre základné ľudské práva. Poinformujte nás, čo sa tam dialo. No a potom sa obratíme opäť na e, pána riaditeľa. Takže toto bola delegácia pod vedením Cecil KNG, takže Cecil, prosím, poinformujte nás, čo sa tam dialo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, Klod. Bolo to veľkým potešením pre mňa predsedať delegácii Európskeho parlamentu na fóre pre e, základné e, práva v septembri. Ďakujem aj e, pánovi riaditeľovi Flyer týmu za to, že je tu dnes medzi nami. Naša prítomnosť e, opäť svedčila o veľkom záujme nášho výbormu o konsolidáciu medziinstitucionálnych vzťahov s touto agentúrou, ktorá je jedinečná svojho typu je garantom a e, vlastne e, niekým to zabezpečuje e, dodržiavanie základných práv, to je čoraz dôležitejšie. Mohli sme v priamej forme možnosť sledovať plenárne zasadnutia jednotlivé pracovné skupiny, byť v kontakte s tými základnými organizáciami občianskej spoločnosti v tejto sfére a prispieť k tvorbe priorít tejto agentúry. Ako som už mala možnosť e, e, v mojich vystúpeniach povedať, Európska únia toho v posledných desaťročiach urobila veľa v oblasti podpory e, základných práv, veľa diskriminačných bariér bolo odstránených. Napokon sme mali aj politickú odvahu aktivovať tie potrebné postupy súvisiace s článkom 7. Bojujeme proti rôznym formám diskriminácie a teda chcem verejne eh, v tej súvislosti eh, poďakovať eh, pánovi riaditeľovi týmu za to, že podporil boj tohto výboru v tých základných oblastiach týkajúcich sa základných práv. A ďakujem mu aj za to, že sa vyjadril za stratégiu proti, pokryť o afrofóbiu, o ktorej budeme hlasovať na budúcom pléne. Práca, ktorú e, e, ste urobili, pokiaľ ide o zbieranie údajov, e, senzibilizácia a podobne, bola pre nás veľmi dôležitá. Presnosť vašich údajov nám umožnila vytvoriť stratégiu, v tejto oblasti, ktorá vlastne bude viesť k tejto veľmi škaredej forme diskriminácie. Chcem sa tiež vyjadriť e, k disponibilite a vysokej kompetentnosti všetkých zamestnancov agentúry. Tí boli vždy ochotní výjsť v ústretí nášmu výboru vo všetkých témach, pokiaľ ide o akúkoľvek prácu nášho výboru. Veľa e, práce už bolo odvedenej, veľa toho ešte ostáva urobiť, e, hlavne vo svetle nových víziev, ktoré sa čítajú v horizonte. A pokiaľ ide o túto e, klímu nenávisti e, v Európe, ktorú podporujú e, xenofóbne populistické skupiny, ktoré každý deň ohrozujú hodnoty, na ktorých táto Európa stojí. Pracovali sme aj na papieri, na, teda pokiaľ ide o chartu, na charte, na charte o základných práv. Ehm, Diskutovali sme aj o témach, o ktorých, ktorým treba venovať väčšiu pozornosť, napríklad e, trestné činy vychádzajúce z nenávisti, e, zneužívanie mladých, e, kroky voči migrantom, ktorí doteraz, ktorých doteraz mnohé vlády očierňujú, kriminalizácia humanitárnej pomoci, po e, situácii ohľadom e, lodí Aquarius e, či Dichoty. Tu máme ďalší príklad lodí v Stredozemnom mori. Ja by som chcela vyzvať okrem iného aj túto agentúru pre základné fóra, aby sa vyjadrila k porušovaniu základných práv, ku ktorému dochádza v Taliansku. Je tu aj e, e, dôležitá, je tu aj pracovná e, skupina rady zaberajúca sa základnými právami. Zdôraznila som aj, že je dôležité vytvoriť štrukturovaný pravidelný dialog s občianskou spoločnosťou a trvala som aj na tom, že Európsky parlament musí zohrávať dôležitú úlohu takisto pri hodnotení národnej legislatívy týkajúcej sa ľudských práv. Na záver ešte jeden apel z mojej strany. Nemôžeme e, žiadať od tejto e, agentúry, aby e, čelila tým mnohým výzvam bez toho, aby mala k dispozícii adekvátne finančné zdroje. Chceme, aby rozšírila svoje pole pôsobnosti, aby e, užšie spolupracovala s občianskou spoločnosťou aj s národnými parlamentami, tak aby nám to umožnilo vytvoriť nové stratégie pre boj proti tejto klíme nenávisti a diskriminácii, ktorú E, vlastne vnímame v Európskej únii. Preto musíme túto agentúru vybaviť e, potrebnými zdrojmi. Ďakujem aj riaditeľovi Flyer týmu e, za to, ako nás prijal vo Viedni a za to a dúfame, že sa teda budeme môcť zúčastniť aj budúceho zasadnutia fóra. Veľmi pekne ďakujem za tvoju správu, Cecil. Myslím, že to len počiarkuje, akú Komplikovanú prácu vykonáva agentúra pre základné ľudské práva. Európska únia reagovala na požiadavku parlamentu tak efektívne, ako sa len dalo. To bola individuálna požiadavka To bolo v minulosti zdôraznené a toto je dôležité, aby v Stredomorí vy ste, sa situácia ukludnila, vy ste spomenuli aj afropóbiu to je naozaj veľmi komplikovaná situácia. My sme s Michaelom o tom veľmi veľa diskutovali, veľakrát, ale práve tento fórum je dôležitým fórum na to, aby sme si uvedomili, aká komplikovaná táto práca je a naozaj nás tu čaká ešte veľmi veľa výziev. Takže prosím, Michael, keby si prosím ťa zareagoval a potom príjmeme určité príspevky aj z fóra. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som začal tým, že by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať. Poďakovať za vašu návštevu. Aj pani Kejenge by som sa chcel poďakovať. Poďakovať sa celému výboru. Naozaj sme vo vašich službách a toto je naďalej našou prioritou pokiaľ ide o dodržiavanie základných, pokiaľ ide o dodržiavanie základných, základných práv. A ja vaše pozdravy odovzdám aj mojim kolegom. Máme 110 kolegov a k tým otázkam sa ešte vrátime. Ja osobne som veľmi pyšný na údaje, ktoré sme zhromaždili o afrofóbii a to je veľmi dôležité a teraz mám veľké starosti, pokiaľ ide o protimuslimskú nenávisť. Naša agentúra vám poskytla aktuálne údaje, ktoré sa týkajú vzorcov protimoslimskej nenávisti v 28 členských štátoch EÚ a chcela by som, chcel by som sa poďakovať pani Genge a ďalším za účasť aj vám, pán predseda, za to, že ste na fóre zohrali takú dôležitú úlohu a to sa týka aj iných kolegov a pána podpredsedu McGuinnessa. My si veľmi vážime úlohy poslancov, pokiaľ ide o aktivity nášho fóra a všetci sa veľmi tešíme na návrh správy, pretože tam sa potom odrazí tá energia, ktorá, e, s ktorou sa toto fórum vyznačovalo. Naše fórum je vlajkovou loďou našej agentúry. Ide tu o také pravidelné stretnutia a cieľom je, aby sa jednotlivé skupiny stretli a aby E, sa informovali o situácii v základných právach. Sú tam teda tie e, pravidelné skupiny a potom sú tam tí nezvyčajní účastníci, e, o ktorých si myslíme, že by sa mali zúčastniť týchto diskusí. Hovorili ste o FREM, takisto je tu pracovná skupina KOHOM, ktorá je tiež veľmi dôležitým fórom. Zúčastnilo sa ho 700 osôb, ktoré nám ukázali, Aké to bolo zaujímavé, pokiaľ ide o vzájomnú podporu, výmenu informácií, ale mm, to môže mať zmysel iba vtedy, ak uvidíme nejaký následný dopad, že príde k zmenám pri usporiadaní tohto fóra. V dokumente, ktorý sa volá vyhlásenie predsedu, e, sú tieto zmeny a my budeme naďalej informovať a ďalej budeme poskytovať tento dokument. Ako povedala pani Kenke, my sa budeme snažiť čo najlepšie skúmať možnosti, ako čo najlepšie použiť listinu základných e, práv. E, a tu sa objavilo veľa myšlienok aj v tomto roku výročia a išlo tu o údaje, o faktické zoznamy pre jednotlivé krajiny. Hovorilo sa tu o právnom štáte, o ktorom sme na fóre veľmi podrobne diskutovali. A tieto diskusie boli potom explicitne spomenuté aj v dokumente. A ďalšou otázkou je tu otázka detských migrantov. My sme sa sústreďovali na aspekty ľudských práv migrantov detí. A potom e, vlastne sme chceli túto otázku detských migrantov zapojiť aj do našej práce. A teraz ešte niekoľko slov k budúcnosti a k tomu, ako budeme v tejto práci pokračovať. My sme fórum podrobili externému hodnoteniu, máme výsledky, na rade sa o tom bude rokovať v máji. Ide tu o budúce smerovanie. Ja nemôžem dopredu e, predpokladať, e, aké rozhodnutia príjme rada, ale mali by sme naďalej pokračovať v práci v tých pravidelných fórach. Ďalšie fórum by sa malo konať v roku 2020-2021 a ja sa vám chcem naozaj poďakovať za vašu podporu a za vašu aktívnu účasť. Ďakujem, Majko. Tu samozrejme ste boli spomenuté mnohé veci, ale dôležité je sústrediť sa na fórum, ktoré bolo úspešné. Tomáš Zdechovský sa takisto tejto misie zúčastnil a práve prišiel medzi nás, takže nech sa páči. Tomáš, želáte si niečo k tejto misii povedať? Áno, ďakujem. Ďakujem ti, Michael, za tvoj e, príspevok. Ďakujem ti, Klod, za to, že si mi dal slovo. Ja si myslím, že spolupráca s fórom je jedna z najlepších. Ja som túto agentúru niekoľkokrát navštívil už aj za predchádzajúceho vedenia a myslím si, že oni sú naozaj premiantom medzi premiantmi. A keby som mal napríklad teda menovať ten e, standing report pre absolutórium tejto agentúry, ktorá dlhodobo nemá žiadne problémy takmer s ničím, tak ja by som na prvom alebo na druhom mieste povedal fra. To je veľmi dôležité, pretože ak dnes nikto nemôže napadnúť to, že agentúra, ktorá sa zaoberá ľudskými právami, že má problémy, tak táto agentúra nemôže byť ani zneužívaná na rôzne propagandy a zneužívanie Európskej únie. O tom tu nikto nehovoril a to je dôležité najmä pred európskymi voľbami, keď my štáty strednej a východnej Európy sme zaplavení ruskou propagandou. To treba povedať, pretože toto je dôležitá dimenzia tejto agentúry. Ja som mal možnosť spolu s kolegami sa zúčastniť fóra a myslím si, že aj keď niektoré veci môžete vnímať inak, pretože ja som konzervatívne založený, myslím si, že demokrati si musia sadnúť za stôl a spoločne diskutovať. A to, že vy dáte takúto príležitosť sadnúť si za jeden stôl, stretnúť sa a diskutovať, tak myslím si, že to dáva európskemu projektu celkom inú dimenziu. Ja osobne kedykoľvek musím povedať, že vždy, keď som vás o akúkoľvek expertízu požiadal, tak som ju mal na stole minimálne do týždňa. Ja som prekvapený, koľko vecí e, skutočne riešite, najmä v oblasti migrácie, e, kde sme sa bavili napríklad o zneužívaní detí v utečeneckých zariadeniach. A keď ste mi veľmi často poskytli veľmi kvalitné a veľmi dobre spracované údaje. A preto ja si aj z dlhodobého hľadiska myslím, že tento výbor by mal mať ako dlhodobý cieľ podporu vašej agentúry. Ja myslím na jednu vec, to nesúvisí s viedenskou misiou, ale je tu otázka, či napríklad rodová otázka by sa nemala stať súčasťou vášho portfólio, či by sa nemal stať po, súčasťou e, portfólia agentúry FRA. Na čo máte malú agentúru, ktorá rieši len také dielčie problémy a prečo by to nemohlo byť súčasťou veľkej agentúry, ktorá na rozdiel od tej veľkej eh, metodicky eh, aj obsahovo tie eh, správy špičkovým spôsobom zvláda. Ja iné slovo ako špičkový na naozaj nemôžem použiť. Takže nemám žiadnu inú správu, ktorú by som tu takto spomen, ktorú by som kritizoval a o ktorej by som sa vyjadril, že je kvalitatívne veľmi slabá. Chcem povedať, že kvalita výboru Libe z veľkej časti závisí aj na kvalite práce agentúr a my sa musíme navzájom systematicky podporovať. Z môjho pohľadu táto správa, ktorú vypracovala kolegyňa Kinge, je svojím spôsobom veľmi dobre obsahovo zvládnutá, pokrýva e, v plnom rozsahu e, túto misiu a myslím si, že v mnohých častiach sa úplne zhodujeme, preto som veľmi rád, že máme dnes možnosť ukončiť našu spoluprácu na tomto výbore a urobiť taký záver tým, že spomenieme túto misiu, a pevne verím, že ďalší parlament, ktorý bude zvolený v máji, bude s vami tak dobre spolupracovať, ako sme my vynikajúco s vami spolupracovali počas uplynulých 5 rokov. Ďakujem. A teraz ešte si želá niekto k tejto téme vystúpiť, Barbora. Ja by som eh, chcela poďakovať a pripojiť sa vlastne k poďakovaniu a chcem sa poďakovať aj vám, vašej agentúre za aktívnu spoluprácu, ktorú sme s vami mali pri príprave správy o implementácii listiny práv. Rovnako sa táto spolupráca týkala prieskumu dodržiavania práv Európskej únie. Myslím si, že to bola veľmi dobrá spolupráca. S tým súvisia moje otázky. Správa, ktorá bola schválená na plenárnom zasadnutí o implementácii základných ľudských práv, vyzýva k systematickému zapojeniu vašej agentúry do legislatívnej práce v Európskej únii. Pre mňa je to vec e, zásadná, pretože som bola spravodajkyňou pre túto správu. A teda aj nad rámec toho e, fóra by som bola rada, keby toto zapojenie bolo systematickejšie. A mám ešte ďalšiu otázku. Čo by to presne mohlo znamenať? Ako by ste to e, zorganizovali, to vaše zapojenie? V správe je síce táto výzva k zapojeniu, ale čo si vy myslíte a akým spôsobom by to mohlo podľa vás prebehnúť? Mňa by veľmi zaujímal váš názor. Ako asi najlepšie zareagovať na túto žiadosť? Ďakujem, Barbara. Ešte niekto si želá vystúpiť? Ak nie, tak Michael, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem e, členom tohto výboru za veľmi láskavé slova. Ja ich budem samozrejme tlmočiť našim kolegom vo Viedni. Ďakujem, pán Zdechovský, za vašu účasť, za vaše poznámky, otázky A keď chválite prácu našej agentúry, tak sa vlastne vyjadrujete k rýchlosti ako kvalite našej práce. Samozrejme, rýchlosť je dôležitá, lebo to je pre vás relevantná vec a kvalita je dôležitá preto, aby ste sa o to mohli opierať a môžem vás ubezpečiť, že na tom budeme naďalej trvať. Pokiaľ ide o rodové aspekty, tak my sa snažíme tú rodovú perspektívu do našej práce premietnúť. A potom tu ide o samotnú rodovú problematiku ako tému alebo oblasť nášho skúmania. My musíme prihliadať na rodovú dimenziu napríklad pri migrácii alebo pri diskriminácii žien a mužov. To vždy bude dôležitý uhol pohľadu. A pokiaľ ide o primárne zameranie národy, my máme sesterskú agentúru, s ktorou spolupracujeme. Tak to bolo zákonodárcami nastavené, ten systém, ktorý v súčasnej dobe v Európskej únii máme. Pani Spinelli si a jej sa chcem poďakovať za milé e, slova. My sme veľmi radi pripravili správu o E, plnení, naplňaní e, listiny základných práv. My sme takisto mm, spomenuli udalosť na Oxfordskej univerzite. My si chceme začať pripomínať výročie prijatia tejto listiny i to, ako jednotlivé skupiny mm, túto listinu vnímajú. A teraz k vašej konkrétnej otázke, ako by vyzerala e, úloha našej agentúry v legislatívnej práci EÚ. My sme zohrali už veľmi dôležitú úlohu tým, že vám poskytujeme dáta. E, my sme veľmi radi, že vám môžeme tieto dáta poskytovať. To je základ našej práce. Ide tu o naše prieskumy, kvalitatívne prieskumy. Tieto všetky veci budeme naďalej poskytovať. A pokiaľ ide o pripomienkovanie, legislatívnych návrhov, tak to môžeme robiť len v prípade vašej konkrétnej žiadosti. A to znamená, že to budú žiadosti ad hoc. Naše kapacity, naša reakčná kapacita, tak jednak teda musí tam byť zohľadnená naša kompetencia a naša kapacita, ktorú bude treba zohľadniť, ak by sa malo zmeniť naše pôsobenie v tejto oblasti. Ďakujem vám, Michael. A my vás aj vašu prítomnosť u nás na výbore dôkladne využívame, aj ešte budeme využívať. No a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu, to je výmena názorov, o ktorú požiadali koordinátori. To ide o antisemitizmus. To je jedna z tém, o ktorých sa na vašom fóre hovorilo a my by sme boli radi, keby aj toto bolo ešte jednou z tém ešte pred koncom nášho volebného obdobia. Teraz môžeme otvoriť našu rozpravu. Ja vám ďakujem za vaše úvodné slova k tejto téme, tak aby sme teda mali prehľad o celej situácii. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja by som chcel tomuto výboru poďakovať za to, že téma antisemitizmu sa dostala do vášho programu a ďakujem aj za to, že tam hlavnú úlohu zohral pán Zdechovský. Asi nemusím pripomínať, že v Európe problém s antisemitizmom máme. Bohužiaľ je to e, problém, ktorý ide naprieč všetkými generáciami. Pred piatimi rokmi sme urobili taký prvý prieskum, ktorý bol dôkazom toho, že tu ide o problém a tento prieskum sme zopakovali jeho výsledky sme zverejnili v decembri minulého roku. Bol to najväčší prieskum priamo ľudí, ktorí patria do židovskej komunity. Mm, zúčastňovali sa ho 12 členských štátov, ale nejde tu iba o 12 členských štátov, ale o celú EÚ. Pokiaľ ide o vzorky a ich výber, tak my sme dokázali nájsť pri preklady názorov 96 príslušníkov všetkej židovskej komunity a tie výsledky sú veľmi znepokojivé. 80 židov to sú tí, ktorí e, sa sami hlásia k židovskej e, národnosti. Oni hovoria, že hlavným problémom nie je neza, nie je prístup k zdravotnej starostlivosti alebo nezamestnanosť, ale priamo priamo antisemitizmus. E, antisemitizmus za posledných 5 rokov sa zhoršil, teda to je tých posledných 5 rokov, počas ktorých prebehlo to vyšetrovanie. 90 povedalo, že sa s antisemitizmom stretáva na internete, 71% hovorilo o médiách, 70% o svete politiky a Takisto e, boli zmienky o tom, že sa s antisemitizmom stretávajú na verejných priestranstvách. 28%, teda viac ako tretina respondentov povedala, že nejakým spôsobom boli zastrašovaní alebo obťažovaní v posledných rokoch a ak niekto nosí nejaké identifikovateľné oblečenie, tak aj to bolo často dôvodom takéhoto obťažovania. Tiež väčšinou v týchto veciach zistujeme, že e, muž, ženy majú, teda muži majú iné skúsenosti ako ženy, ale v tomto prípade šlo o mužov. 40% z obťažovaných má strach, že na nich niekto zaútočí a to nás potom vedie k tomu najhoršiemu číslu – 38% respondentov povedalo, že má taký strach, že premýšľajú o tom, že by mali emigrovať, že chcú odísť z Európskej únie a za tým všetkým je snaha o bezpečie. 80% ľudí povedalo, že nenahlásili eh, nejaký incident, to je veľmi dôležité, pretože to nám hovorí, že je tu istý počet incidentov, ktoré neboli nahlásené. 70 respondentov je toho názoru, že ich štát sa nestará dostatočne o ich bezpečnosť a posledné štatistické údaje nepochádzajú od nás, ale pochádzajú od Eurobarometra a tam sa hovorí, že priemer celej Európskej únie vyzerá tak, že 43% ľudí sa domnieva, že antisemitizmus nie je žiadny veľký problém v Európe. To znamená, že 43% európskych občanov to nepokladá za problém, zatiaľ čo vyše 60% židovskej komunity to ako problém vníma. Takže my by sme si mali uvedomiť, čo všetko už bolo urobené. Európsky parlament schválil dôležité uznesenia na boj proti antisemitizmu, takisto bol menovaný koordinátor pre otázky boja s antisemitizmom. Máme tu skupinu na vysokej úrovni pre boj s týmito negatívnymi javmi a takisto tu máme aj boj s nenávistnými prejavmi. Ja chcem tiež spomenúť aj výskum a deklaráciu z decembra roku 2018. Bola to deklarácia Rady Európy, s ktorou súviselo aj vyhlásenie komisárky Jourovej pred niekoľkými týždňami. To sú také východiskové body pre našu akciu. A E, to sú vlastne otázky, ktoré vlastne súvisia aj s popieraním holokaustu a takisto vlastne oni vypracovali aj definíciu pre holokaust, ktorú budeme používať v našej ďalšej e, práci. Toto sú také solidné východiskové body pre našu prácu a teraz prinášame niekoľko návrhov. Poprvé, v našej práci vidíme a židovská komunita to potvrdzuje, že tu nemôže byť práca pre židovskú komunitu iba, alebo, ale že tu musí zo spoluprácu so židovskou komunitou. Musia tu byť takisto nové iniciatívy, ktoré chcú bojovať s antisemitizmom a tie sa musia sústreďovať na vzdelávanie, pretože tí poslední e, občania, ktorí prežili holokaust, postupne vymierajú a je dôležité, aby ešte, kým môžu, prichádzali do škola, rozprávali študentom, ale už o pár rokov to nebude možné, lebo títo svetkovia to už nebudú. Čiže je dôležité prísť s nejakým iným systémom. Po tretie, je dôležité, aby sa Židia e, cítili bezpečne a všetky inštitúcie, ktoré používajú, aby boli bezpečné. Pretože je to tak, že musíme e, aj lepšie bojovať s antisemitizmom a to sa nám podarí len vtedy, ak členské štáty budú lepšie presadzovať už platnú legislatívu, ktorú máme e, v Európe, či už na ochranu obetí alebo pre boj s negatívnymi javmi. Pán predseda, ja viem, že mám obmedzený čas, ale ja viem, že boj s antisemitizmom zostane jadrom našej agentúry pre základné práva. Rovnako budeme mať k dispozícii nové e, výskumy, budeme e, skúmať situáciu na úrovni členských štátov a tieto výskumy budeme periodicky opakovať. Každý rok budeme údaje o antisemitizme v EÚ aktualizovať a zároveň budeme mať stále na pamäti to, že kvalita týchto údajov nie je všade rovnaká Rovnako budeme podporovať aj inštitúcie ako ste vy alebo Európska komisia a budeme podporovať aj alianciu pre e, spomienky na holokaust. Pán Zdechovský, pani Spinali pán Kosta, pán Zdechovský. Ďakujem, Klod, ďakujem, Michael, za úvodné slovo aj za to, že sme tu dnes mali možnosť túto tému otvoriť. A ďakujem aj e, koordinátorom za to, že súhlasili s mojou myšlienkou otvorenia témy antisemitizmu v Európskom parlamente až pred koncom legislatívneho obdobia. Ja si myslím, že to, čo tu odznelo, poukazuje na jeden veľmi dôležitý fakt, a síce, že nenávisť voči Židom sa stále rozmáha a je jej viac. Ja som mal možnosť sa stretnúť e, e, s predstaviteľmi židovských komunít e, naprieč európskymi štátmi a je pravdou, že od roku 2015 systematicky v mnohých členských štátoch upozorňujem na to, že dochádza k verbálnym, ale čo je oveľa horšie, ešte aj k fyzickým útokom na týchto predstaviteľov. Bol som asi pred rokom vo Švedsku a tam mi bolo povedané, že tá skúsenosť v niektorých častiach, predovšetkým bolo spomené mesto Mame, je taká, že rodičia často musia sprevádzať deti do školy a zo školy, e, pretože e, tie deti, sa na nich podnikajú útoky. A ja sa dnes pýtam, prečo dnes v bohatej a prosperujúcej Európe silnie antisemitizmus. Čo sa stalo, že veľa ľudí zabudlo na históriu a na hrôzy koncentračných táborov? Pozrieme sa na rôzne diskusie keď sa objavia správy o antisemitizme. Pozrime sa, koľko ľudí hovorí o tom, že je potrebné dokončiť to, e, čo Hitler začal. A ja si myslím, že je naozaj potrebné e, tlačiť na tie platformy, aby nie, že cenzurovali, ale aby sa systematicky snažili pracovať s týmito extrémistickými E, odkazmi a aby pri opakovanom porušovaní diskusných pravidiel boli takíto extrémisti jednoducho odstrihnutí od diskusie. Európska únia by mala byť garantom rešpektovania ľudských práv a garantom demokracie, kde sú zaručené slobody pre každého. A preto sa pýtam, prečo sa v Izraeli nedaleko Tel Avivu stavajú nové budovy pre 10 tisíc Židov z Francúzska? Prečo v Spojených štátoch v New Yorku sa neustále zvyšuje komunita Židov, ktorí prišli zo Švédska alebo z Nemecka? Ja si myslím, že tie opatrenia, ktoré tu Majko zmienil, takže tie sú veľmi potrebné a sú zároveň aj, e, je, je veľmi potrebné, aby boli zavedené v členských štátoch do praxe a do života. Pre mňa je nepriateľné to, čo sa deje v mnohých členských štátoch dnes a preto hovorím, že je potrebné o tejto situácii hovoriť nahlas, a je potrebné začať ju riešiť. Ak prehráme boj s antisemitizmom, tak si myslím, že prehráme boj ľudské práva v EÚ. Thomas and um, Barbara, please. Grazie. Ďakujem, Claude. Ja zdieľam obavy a ten alarm v súvislosti s eh, antisemitizmom. Mám dve eh, krátke otázky. Jedna sa týka eh, toho čísla percentuálneho v súvislosti s Židmi, ktorí chcú opustiť Európu. Chcela by som vedieť, či sú aj údaje, kam by chceli odísť tí, ktorí chcú opustiť Európu. Napríklad ja ako židovka, keby som chcela opustiť e, Európu, dnes neviem, kam, neviem naozaj, kam by som chcela ísť. No a potom, pokiaľ ide uh, o teda antisemitizmus, viete, že toto je aj medzi uh, židmi veľmi uh, sporné. E, súvisí to teda s kritikou politiky Izraelu. Vo vašej prezentácii e, ste e, sa veľmi vágne vyjadrili. Zároveň Európske monitorovacie centrum rasizmu a xenofóbie, ktoré sa zmenilo na FRA, nikdy E, takúto definíciu e, neprijalo. Takže pracujete na tejto definícii, alebo ste možno už prijali v poslednom čase? Alebo skôr zastávate názor, že by bolo vhodnejšie, keby agentúra takúto definíciu nevytvorila? Ďakujem. Ospravedlňujem sa, pán Kosta, máte slovo. Ďakujem pekne, eh, Claude. Eh, ďakujem veľmi pekne za vašu správu. Som veľmi rád, že ste povedali, že to patrí k vašim e, centrálnym srdcovým témam, e, práve teda tento boj proti antisemitizmu. Ja to považujem v Európskej únii e, za zásadné. Aj vaše čísla podkladajú, že je naozaj veľmi hanebné, že po Šoe 38 eh, Židov rozmýšľa o tom, že opustia Európsku úniu. Na druhej strane 50 občanov EÚ tu vôbec nevidia problém antisemitizmus, takže toto poukazuje na veľký problém, potrebu konať, musíme sa tomu venovať. Možno by ste mohli povedať niečo k dôvodom. Prečo je to tak, že ľudia uh, Eh, židovského pôvodu sa opäť cítia takí ohrození v Európskej únii. Máme tu vývoj, kedy medzičasom už aj vlády eh, majú vo svojom zložení eh, pravicovo-populistické strany, ktoré podporujú antisemitizmus. Myslím je jeden konkrétny príklad v Rakúsku v rakúskom rozhlase e, bol niekto e, označený za patriota a demokrata, napriek tomu, že bol nacistom a antisemitizmom a pre FPU to problém nie je. Oni to podporujú. Máme tu e, situáciu v Maďarsku s pánom Orbánom, ktorý viedol kampane s plagátmi proti Európskej únii. A máme tu aj situáciu Polska, kedy vláda príjma zákon podľa ktorého nebude možné obviniť Poliakov, ak e, by e, sa malo dokázať, že v Šoe sa podielali e, že sa tiež podielali na šoe. Takže sú tu naozaj síly, ktoré podporujú antisemitizmus. No a potom moja posledná otázka. Často sa rozlišuje medzi anticionizmom a antisemitizmom. A ja mám dojem, že diskusia o anticionizme je e, e, často e, len diskusia, za ktorú sa schovávajú antisemitistické presvedčenia. Mohli by ste sa aj k tomu vyjadriť? Definícia Medzinárodnej e, aliancie pre holokaust e, tu považujem za úplne v poriadku a myslím si, že by sme mali pri nej aj ostať. Ďakujem. Ďakujem pekne. K tej téme extrémizmu, konšpiračných teórií, Viem, že agentúra sa zaoberala touto témou extremistického obsahu a mm, násilných e, činov s extremistickým pozadím. prepojenie s antisemitistickými e, e, skupinami. Tieto eh, fenomény sú prepojené podľa vás a antisemitistické skupiny sú e, rovnaké eh, s e, ultrapravicovými skupinami k proti emigrantom napríklad a podobne. Aká je vaša analýza tejto, tohto vývoja? Je tam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 Ďakujem veľmi pekne. Ja musím povedať, že e, my e, si musíme túto tému zvoliť za prioritu. Nielen jednu z tém musí e, to byť jedna z tých definujúcich otázok pre Európsku úniu. Ak neochráni svoje židovské komunity, tak určite tu Európska únia e, zlyha, určite to nebude e, miesto, v ktorom by som rád ja žil. Takže musí to mať veľmi e, veľký význam, iba keď to bude mať prioritu, tak tam budú tiecť prostriedky a budú, bude to prinašať výsledky. A e, ja si myslím, že veľa toho nasvedčuje, že to dostane e, tú správnu e, pozornosť. Aj teda vyhlásenie pani Jourovej idú týmto smerom. No a potom, aké reakcie sú potrebné. Najprv spomeniem tie všetšie súvislosti, potom tie užšie. Bez e, pochyby e, popu, e, súčasťou populizmu sú aj antisemitistické sily. Bez pochyby je tomu tak, veľa toho nasvedčuje a to, že mnohé z týchto posolstiev sa šíria online, takže z toho vyplýva, že sa musíme venovať nenávistným antisemitickým prejavom online. Vy ste tiež e, e, v takéto súvislosti zahájili štúdiu, pán predseda. E, treba sa zabrať všetkými komplexnosťami s tým, aby, to ne, aby sa tu neobmedzovala sloboda prejavu a podobne sústredíme napríklad teraz naše úsilie na to, aby sme lepšie pochopili, dopad umelej inteligencie na ľudské práva a že tu potrebujeme mať hranice e, pre e, ľudské e, práva, pokiaľ ide o fungovanie umelej inteligencie. Myslíte si, že som zašiel priďaleko, ale nie, to je, mm, pre, to je úzko prepojené. No a teraz k antisemitizmu samotnému bez pochybují potrebujeme silne posilniť e, vzdelávacie e, programy. E, nie je to po, chybou polovici európskej populácie, že antisemitizmus nepovažuje za chybu, to je skôr chybou tých, ktorí by mali nadnášať túto tému, informovať. Je to chybou náš, nás dospelých. Takisto nedostatočne dobre odsudzujeme antisemitistické nenávisné prejavy. Väčšina ľudí, ktorí e, sa stali obeťami takýchto e, činov, e, to o tom neinformujú, potrebujú sa stretnúť s rešpektom, vtedy potom budú nahlasovať takéto činy a potom bude môcť byť zahájené stíhanie Až keď všetkých týchto ľudí zavrieme, e, začneme tu vnímať určité zmeny. Um, pokiaľ ide o tú e, definíciu, Iret, uh, spomenuli ste už, že má naozaj dlhú históriu. Agentúra pre základné práva nikdy nemala pocit, že jej úlohou je vypracovať definície Tie sú skôr legislatívnej povahy. Oni vytvárajú parametre pre uplatňovanie zákona a my sme nikde mali pocit, že máme mandát robiť niečo takéto. Našou úlohou je spolupracovať s vami na rešpektovaní e, zákonov a nie na definovaní ich parametrov. Takže my tu máme iný e, e, mandát než EUMC. Takže e, e, ERA si vytvorila de- definíciu. My radi e, teda budeme s tým pracovať, takže v tomto zmysle postupujeme. Ale teda chcem zdôrazniť, že vytváranie definícií nie je v mandáte našej agentúry. No a pani Spinelli, Detailne vám e, odpoviem po tomto zasadnutí, ale zatiaľ teda Izrael je krajinou, ktorá sa najčastejšie spomína, ale tie odpovede sú dosť rozlišené, takže e, presnejšiu odpoveď vám poskytnem e, neskôr. Mám chuť často odísť do Indie, ale možno to nie je, nie je, nie je vhodný vtip na tomto mieste. Ehm, takže zaoberali sme sa tými rôznymi oblastiami, v ktorých pôsobí vaša agentúra. Teraz by sme e, teda aj na dôkaz toho prešli k ďalšej e, téme. Ehm, otázky základných práv v hotspotoch v Grécku a v Taliansku. Je to naozaj veľmi komplikovaná práca v teréne. Ale myslím si, že pre nás to bolo veľmi užitočné pri všetkých týchto témach v posledných rokoch, keď e, sme teda sa mohli zaoberať e, týmito e, aspektami na základe presnejších informácií o tom, čo sa deje v Grécku a v Taliansku. Je to dôležitá práca. A teda prosím, poinformujte nás v tejto súvislosti o e, vašom stanovisku o základných právach v hotspotoch Grécko a v Taliansku. Ďakujeme veľmi pekne Európskom parlamentu za to, že ste nás požiadali e, poskytnúť vám aktualizované informácie e, k správe, ktorú sme vám pôvodne poskytli v roku 2016 pokiaľ ide o hospody v Grécku a v Taliansku. Bola to pomerne e, presne formulovaná otázka. Ja teda v tomto rámci budem odpovedať správu. Sme zverejnili vo februári tohto roka, teda len pred pár týždňami. Pozeráme sa tu na e, rovnaký počet hotspotov e, ako v roku 2016, 2009 aj keď došlo k niektorým zmenám v Taliansku, ale celkový počet ostáva rovnaký. V našej analýze sme museli zhodnotiť e, dôležité zmeny okolností v oboch krajinách, pokiaľ ide o Grécko, po teda dohode medzi EÚ a e, Tureckom v roku 2016 hotspoty zmenili vo svojej povahe. Už e, to nie sú centra e, rýchleho spracovania, ale skôr centra, ktoré síce spracovávajú, ale takisto aj e, vlastne sa zaberajú postupom e, žiadosti o azyl. Takže toto e, viedlo k situácii, kedy ľudia začali v hotspotoch ostávať dlhší čas. A tiež pozorujeme, ďalší, že ďalším faktorom, prečo ľudia zostávajú v preplnených hotspotoch v Grécku, je že nám tu e, chýba e, funkčný relokačný e, program v Európskej únii. V Tangudensku sa tiež zmenila situácia od roku 2016, keď sa pozrieme na teda úlohu Líbie pri zachytávaní migrantov, takisto aj tlak na záchranné operácie v Strednomorí. Tlak na Taliansko sa tiež v dôsledku toho znížil. To znamená, že v Taliansku už nie je problém preplnenosti v hotspotoch a k tým e, hlavným e, témam e, v roku 2016 sme identifikovali 21 oblastí, ktoré si vyžadujú pozornosť. Teraz treba si uvedomiť, že sme navštívili všetky hotspoty a snažili sme sa zhodnotiť, čo sa zmenilo od roku 2016. Nie je to všetko len negatívne, je tam aj určitý pokrok. Pokiaľ ide o prístup k medzinárodnej ochrane, tu e, sa problémy e, riešili. Je tu lepší e, prístup na greckých ostrovoch. Nezaznamenali sme nadmerné násilie pri odberení odložkov prstov. Systémy na identifikáciu zraniteľných ľudí sa zlepšili aj v Grécku, aj v Taliansku. V Taliansku sme zaznamenali posilnenie úsilia um, bojovať proti e, obchodovaniu v kontexte s migračnou situáciou aj vďaka spolupráci Európskej komisie vlády, aj EASO a ostatných agentúr. V Taliansku sme zaznamenali eh, vyššie povedomie, pokiaľ ide o sexuálne a rodové násilie a boj proti tomu, pokiaľ ide o ochranu detí. Grécko eh, vytvorilo fokálne body v každom hotspote pre túto tému E, vytvorili sa príslušné e, e, zákony týkajúce sa opatrovníctva. Deti bez sprievodu kratšie ostávajú v talianských hotspotoch a v Grécku sa vytvorili osobitné oblasti pre deti bez sprievodu vo väčšine hotspotov. Ja som ich navštívil v roku 2015. V porovnaní s tým je dnešná situácia dramaticky inakšia, vďaka Bohu, a obzvlášť pokiaľ ide o situáciu detí bez prievodu. A pokiaľ ide o návraty a readmisie Frontex, e, e, e, je oveľa lepšie vyškolený dnes než v roku 2016 a Európska pohraničná a pobrežná stráž takisto vytvára školenia pre eskorty v Grécku E, máme tu pravidelné návštevy e, hotspotov, monitorovanie e, operácií návratov a readmisií. Takže toto sú oblasti, kde to šlo k zlepšeniu, ale samozrejme ešte stále je tam veľmi veľa medzier, niektoré z nich spomeniem Najvýznamnejšie je to, čo som povedal v Grécku. Žiadatelia o azyl ostávajú viac než 5 mesiacov na ostrovoch a podmienky sú tam naozaj e, subštandardné, vzbudzujúce obavy, sú značne preplnené. A pokiaľ ide o poskytovanie základné služby, toto e, je e, veľmi zložité. Aby ste pochopili túto preplnenosť a s tým prepojené humanitárne výzvy, len včera na Samose tam bolo 3949 e, ľudí, e, ktorí bývali e, v hotspote, ktorý bol nastavený pre 600 ľudí. A keď prejdeme k ďalším bodom, e, je tam e, teraz silné úsilie, lepšie poinformovať žiadateľov o azyl, o azylovom konaní, ale ešte stále často dochádza k tomu, že títo nie sú, e, nemajú jasnú predstavu o tom, ako tieto postupy prebiehajú. Pokiaľ ide o poskytnutie právnej pomoci zo strany štátu, Napríklad e, v roku 2018 v Grécku bol na Lesbose iba jeden jediný právnik e, platený štátom pre populáciu migrantov 4939 e, migrantov. A na Kiose jeden právnik v kontexte 1369 ľudí, ktorí sa nachádzajú v hotspotoch. Pokiaľ ide o ochranu detí, V Grécku tie hodnotenia odhad veku, to sa naozaj veľmi e, naťahuje. Tieto, nes, e, tieto maloletí bez prievodu by mali byť vo svojich určitých priestoroch, ale tie podmienky sú naozaj veľmi nevhodné vo viacerých zariadeniach Tiež potom zraniteľné skupiny migrantov. Tí by si vyžadovali sociálnych pracovníkov, tlmočníkov, psychológov, lekárov, ale tu prichádza tiež k posunom a títo ľudia, ktorí patria k zraniteľným skupinám, si sú v týchto nevhodných podmienkach veľmi dlho. E, to sú teda ľudia, ktorí sú náchylní na zvýšenú zraniteľnosť, bezpečnosť, ktorá sa týka týchto hotspotov. Tu vidíme stále zvýšené násilie v Grécku, v Taliansku a práve v Grécku. E, v dôsledku preplnenosti tu prichádza k znásilneniam, násiliu, najmä ženy, ktoré cestujú sami, aj tie, po, tí policajti, ktorí kontrolujú hotspoty, boli, sú predovšetkým muži, aj keď sme sa snažili zamestnať tam aj ženy. No a čo je zaujímavé, keď e, sa pozrieme na to, ako sa nakladá s týmito ľuďmi v hotspotoch, v určitých komunikách, v komunitách, tam tá ich angažovanosť je nevhodná, sú tam značné medzery v informáciách aj ako to vyzerá medzi hotspotmi a miestnou komunitou. Táto nie je vhodne informovaná v kontexte, kde migrácia, kde počty sú naozaj um, ohrozujúce, im sa zdajú ohrozujúce. Napríklad na uh, ostrove Samos včera miestna populácia 8 tisíc ľudí a migrantov 4201. No a tiež, čo nám spôsobuje obavy, to sme už viackrát opakovali, nakoľko sa táto detencia používa, tento záchyt, zadržiavanie týchto ľudí používa ako nástroj kontroly. Toto všetko je problematické a všimli sme si v Grécku, že toto zadržiavanie je jasné a evidentné, pokiaľ ide o žiadateľov o azyl, ktorí prichádzajú z krajín, kde táto, to uznanie je nízko pravdepodobné. E, takže tu máme naozaj veľmi závažné odporúčania v tomto stanovisku, vážený pán predseda, vážení poslanci. Toto zachádza za ďalej, ďalej za náš, ako je náš mandát. Takže by som to ukončil takými troma pozorovaniami. V prvom rade tieto hotspoty. K tým by sme sa mali vrátiť k tomu, k tomu ich pôvodnému konceptu. Tie hotspoty mali naozaj značnú pridanú hodnotu v tej, v tej podobe, na akú boli navrhnuté, ale realita poukazuje na to, že spracúvanie žiadosti o azyl v kontexte hotspotu prináša závažné problémy a výzvy a teraz sme sa dostali do dilemy. Ďalej uznávame dôležitosť na ďalej ďalšej obozretnosti, pokiaľ ide o sledovanie ľudských práv v hotspotoch Takže tuto je určitý systém, kde to, e, tento zadržiavanie, tá detencia trvá pridlho. A prednedávnom sa tým zaoberal aj ombudsman. No a tiež tie hrozby pre No, miestnú komunitu. Bolo by naozaj lepšie, keby sme túto e, miestnú komunitu zaangažovali oveľa viac, keby sme ich s rešpektom počúvali a keby sme ich zaangažovali do tejto práce. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Mike. Naozaj som rád, že toto sa nám podarilo ukončiť pretože trošku to vnímam osobne. Ja som bol naozaj zaangažovaný do tejto práce a vyžaduje si to návštevy priamo v teréne, priamo tam, kde sa to deje a musíme vyvinúť európske projekty, ktoré by identifikovali záujmy týchto komunít. Takže toto je naozaj mimoriadne dôležité a viem, že je to ťažké táto práca v týchto oblastiach. Eh, pokiaľ ide o tvorbu kapacity. Táto práca je veľmi dôležitá, však veľmi náročná. My uznávame vašu prácu. Vy ste to práve teraz eh, znázornili a ilustrovali. Eh, chce sa k tomu niekto vyjadriť? Nech sa páči, Barbara. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Zdá sa mi, že som z nej vyrozumela, že tri roky po dohode medzi EÚ a Tureckom vaše hodnotenie prístupu hotspotov nie je pozitívne. Aspoň sa mi to tak zdalo. Aspoň ja ho vnímam negatívne. Hovoríte, že tu došlo k určitému pokroku, ale ten e, zoznam tých negatívnych faktorov sa mi zdá, že zatieňuje ten slabúčký optimizmus, ktorý vyjadrujete. Motív, prečo sa mi zdá, že tento prístup zlyhal, pokiaľ ide o hotspoty, ale možno na tom sa nezhodneme, je že e, po prečítaní najaktuálnejších e, správ napríklad zo strany e, Lekárov bez hraníc v hotspotoch v Grécku a aj správ o situácii v Taliansku nás naozaj naplňajú obavy, silné obavy, pokiaľ ide o fyzické a mentálne zdravie migrantov ktorí sú prakticky zadržiavaní na ostrovoch, nemôžu ich opustiť. Obzvlášť existujú veľmi e, dôležité zaujímavé štúdie psychiatrov týkajúce sa situácie detí a mladistvých Neviem, či ste sa viedli v tom zmysle, že situácia e, sa e, v tejto oblasti zlepšila. Ešte stále zostáva veľmi vážna. nedávno, pred pár mesiacmi sme tu mali sériu samovrážd detí na greckých ostrovoch, obzvlášť na e, mori. A pokiaľ ide o hotspoty v Taliansku, to, čo zaznamenávame, Aktuálne nie je tu problém preplnenosti. Do Talianska sa takmer nikto nedostane. Ale ty, to málo, čo prichádza, napríklad tí, ktorí prišli v rámci Sea-Watch, mali obrovské ťažkosti skontaktovať sa s právnikmi, ktorí by mohli vysvetliť, ako požiadať o azyl. 48 hodín im bolo odopierané právo e, kontaktu e, s takýmito právnikmi. To je podľa mňa naozaj veľmi závažné. Je to proti medzinárodným e, zákonom v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, Barbara. Hlási sa ešte niekto? Áno, toto všetko len znázorňuje. Aká dôležitá je práca, ktorú vykonávate v tejto konkrétnej oblasti? áno, Michael, to toľko k tej diskusie. Cornelia, k tomuto nech sa páči, áno, nech sa páči. Ja mám len jednu jedinú otázočku. Všetko ostatné už povedala kolegyne. Myslíte si, že tieto hotspoty sú vhodné možnosti ubytovania alebo forma ubytovania pre žiadateľov azylu, ktorí sú tam veľmi dlho? Myslíte si, že je to vhodná forma? A zo strany komisie, ktorá núti krajiny, aby tieto hotspoty zavádzali. Takže toľko moja otázka. Um, Áno, ďakujem veľmi pekne. V kontexte toho, čo povedala pani Spinelli, skôr teda to bola taká, také pozorovanie, nie otázka e, toto je naozaj veľmi obmedzené a orámcované. Tu ide o fungovanie týchto deviatich zariadení, ale samozrejme situácia a v oblasti migrácie a dodržiavanie ľudských práv, pokiaľ ide o utečencov, to je oveľa, oveľa e, širšia tematika. Takže pokiaľ ide o situáciu v Stredomorí, tu máme naozaj veľké obavy. Pokiaľ ide o počet úmrtí na mori. Minulý rok to bolo 6 ľudí denne. Mm. Takže neviem, ako k tomu pristupovať už akokoľvek. A tá humanitárna otázka, humanitárna situácia, e, keď e, zadržiavanie tých ľudí v dokoch dlhú dobu, to je naozaj obavy vzbudujúca, vzbudzujúca situácia. No pokiaľ ide o tie hotspoty, no to je tá otázka vhodnosti hotspotov. K tomu sa vyjadrili obe poslankyne. Um, najprv by som pripomenul to, čo som už povedal. Zaznamenali sme zlepšenie, značné zlepšenie, ale ostávajú tu veľké problémy, ako napríklad možnosti umývárok a tiež aj čo sme videli, to zlyhanie. To zlyhanie je tu preto, pretože tie hotspoty sú prevádzkované spôsobom, kto, na ktorý neboli vôbec určené. Tie hotspoty boli určené na to, aby tam tí ľudia boli 2-3 dní. A potom tie, keby sme to rešpektovali, ten ich pôvodný účel, že by tam ľudia ostávali 2-3 dní, tak by sa tieto problémy vôbec neobjavovali. Ale napríklad konkrétne v Grécku Tí ľudia tam ostávajú 5-6 mesiacov na týchto ostrovoch v zariadeniach, ktoré sú úplne hrozným spôsobom preplnené. Takže napríklad aj ten, mm, tú vec, čo som povedal, že keby sa to robilo, ten azylový proces e, a to konanie azylové niekde inde, pretože to trvá dlho, ale to som už všetko povedal. Áno, ďakujem veľmi pekne. E, ten spôsob, akým to vy tu prezentujete, áno, tie hospod kvóty boli určené na to, aby tam boli ľudia najprv len 2-3 dní, ale celý tento azylový postup určite trvá veľmi dlho a e, vyžaduje, ja, ja, ja len e, rozmýšľam Um, áno, vy ste, vy ste e, tu ukázali takú pokrovú tvár, ale áno, um, pôvodne ten koncept, ten koncept sa potýka mnohými problémami. Znamená to tieto prieťahy v konaní, s tým sú spôsobené problémy. No a potom sa stáva to, že tieto ľudské, základné ľudské práva sa nedodržiavajú, ale to všetko sa odvíja od tohto pôvodného problému, že tí ľudia sú tam dlhšie, ako by mali byť. Takže naozaj by sme sa mali zamerať na túto prácu a myslím si, že takto vyriešime tie problémy. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz opakujem, čo som povedal na začiatku. Ešte raz by som sa vám osobne chcel veľmi srdečne poďakovať. Poďakovať sa vám a všetkým zamestnancom agentúry za prácu, ktorú ste doteraz urobili. Ďakujem vám veľmi pekne aj za vaše príspevky, e, ktoré boli veľmi podrobné. Ďakujem naozaj takto srdečne, pretože to je moja posledná šanca, posledný krát. Mám tu príležitosť sa vám takto poďakovať. Um, aj keď som Brit, uh, dúfam, že tu ešte ostanem. Mm, vy ste Ír, vy tu môžete ostať na veky. Ale viete, že som sa snažil zmeniť si národnosť. Ja, ja proste sa snažím <laughs> si zvoliť akúkoľvek ponuku príjmem. Takže viem, že sú to veľké výzvy. Kornelia, áno, akákoľvek ponuka príde, žiadam o ponuku. Ďakujem, ďakujem. No ale je tam veľmi veľa týchto, je to 230 požiadaviek o írske občianstvo. Áno, áno, ale teraz späť k téme. Áno, chápeme, že je to veľmi dôležitá, veľmi ťažká práca a vy ako Európska agentúra naozaj odvádzate vynikajúcu prácu. A myslím si, že aj Cecil bude súvis, súhlasiť so mnou. Budúci týždeň máme e, to uznesenie o afrofóbii. Afrofóbia je tiež jeden z veľkých problémov. Musíme sa tomu venovať. Takže keď to skombinujeme s tou prácou, ktorú robí e, e, FRA, to je naozaj veľmi dobrá práca. Takže ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcel požiadať Korneliu, či by mohla predsedať, pretože e, o 3 čtvrte na 12 mám ďalšiu schôdzu. Kornelia bude predsedať ďalšiemu segmentu, ale kolegovia z konzultatívneho fóra Mm, z toho poradného fóra Frontexu tu ešte nie sú. Máme tu pozvaných dvoch kolegov, ktorí tu ešte nie sú. Takže poprosil by som o 10-minútovú predstávočku a potom Cornelia bude predsedať ďalšiemu segmentu. Takže o 10 minút poprosím vás. Ešte raz ďakujem veľmi pekne agentúre FRA Michaelovi.

počúvať.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 Yes, we can open the floor for the colleagues from the groups, maybe. Takže teraz vítam. pokračovať. Sometimes is it more... E, niekedy je to e, skutočne lepšie, keď to je takto. Takže počkáme ešte pár minútiek.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

So. Uh, Dobre, takže myslím si, že by sme mohli začať. Začíname posledným panelom počas dopoludňajšieho stretnutia. Takže tu máme poradné fórum Frontexu pre základné práva, to je našou hlavnou témou. Bude nám prednášať výročnú správu pani Marta Balestero, ktorá je predsedničko poradného fóra Frontexu a riaditeľkou styčnej kancelárie UNHR. A je tu aj predseda poradného fóra Frontexu a vyšší e, predstaviteľ Malteského rádu služby pre utečencov, pán Štefan Kessler. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli e, medzi nás nás to je veľmi dôležitý bod. Bol to náš bod ako ľavicová skupina, takže naozaj sme mimoriadne šťastní, že ste prišli medzi nás. A teraz začneme pani Balestéro. Pani Balestéro, nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Áno, vždy je to veľkou cťou, keď opäť môžem e, byť medzi vami, keď som pozvaná medzi vás a dnes by sme vám chceli odprezentovať, čo poradné fórum urobilo počas celého roku 2018. Rok 2018 bol ďalším rokom zmien. My sme museli e, viaceré povinnosti v rámci nášho mandátu. Prednes venovali sme sa nariadeniu ETIAS, tiež bezvizový styk so západno-balkánskymi krajinami a tiež e, nariadenie, ktoré sa týkalo Európskej pohraničnej pobrežnej e, stráže rok 2019. Očakávame, že bude rok ľahší. A v roku 2019 sa ukazuje, že to bude rovnako komplikované. Je to tiež obdobie zmien pre konzultačné fórum a prebieha externé hodnotenie našej práce. Záver tohto hodnotenia, dúfajme, povedie k ďalšej práci nášho konzultačného fóra a budeme riešiť zmeny, ku ktorým dôjde v tomto roku vaše zapojenie do vytvorenia a kontroly následných krokov bude kľúčové práve pri tomto hodnotení a my vás do tohoto procesu e, adekvátnym spôsobom zapojíme. E, teraz k téme. Naša správa bola distribuovaná rozličnými spôsobmi a ja dúfam, že vy ste mali možnosť oboznámiť sa s ňou ale ako vždy, my sa tešíme na diskusiu s vami a na to, aby sme mohli zdôrazniť aspekty našej práce počas posledného roka. Najskôr by som chcela hovoriť o stále e, e, väčšom prepojení Frontexu s jednotlivými krajinami. Tento rok sme sa sústredili na styčných úradníkov Frontexu, ktorí sú vysielaní do tretích krajín. Naši členovia sa zúčastnili misie na západný Balkán, kde priamo v teréne diskutovali o práci, prebiehali diskusie so styčnými dôstojníkmi a následne sme e, hovorili o podpore Frontexu, potom bola vytvorená focus group, tak aby sa mohlo uskutočniť e, e, skúmanie úlohy styčných dôstojníkov a ich e, úlohy pri podpore základných práv na základe informácií, ktoré sme dostali od komisie. Sme pracovali na doporučeniach, ktoré sa týkali spolupráce s tretími stranami, čo súvisí so otvorením prvej operácie na Západnom Balkáne, to odporúčanie je už takmer hotové a bude poskytnuté výkonnej rade už veľmi skoro. Ďalšia vec, ktorú chcem zdôrazniť, je otázka osôb bez štátnej príslušnosti. Určite mnohí z vás vedia, že asi 10 miliónov ľudí nemá žiadnu štátnu príslušnosť. A tie počty sú obťažné, pretože existujú problémy pri zisťovaní osôb bez štátnej príslušnosti. Ale my si uvedomujeme to, že mnohí, ktorí k nám do Európy prichádzajú, pochádzajú z takých krajín ako je Sýria, Irak, Eritrea alebo Afganistan, a tam je vysoký e, počet osôb bez akejkoľvek štátnej príslušnosti. V doporučení sme zdôraznili dôležitú šancu pre agentúru, aby riešila a identifikovala otázku e, štá, osôb a ich štátnej príslušnosti na hraniciach, ale aj prostredníctvom stanovenia štandardov pre lepšie zmapovanie tejto populácie my dúfame, že tým sa zlepší ochrana týchto osôb a e, tým sa zároveň umožní, aby agentúra lepšie plnila svoj mandát pri zhromažďovaní údajov o nelegálnych pohyboch po Európe, ale aj pokiaľ ide o prípravu reakcie prostredníctvom podpory, ktorú členským štátom poskytuje. Tretí aspekt, ktorý chcem zdôrazniť, je ochrana detí a otázky spojené s, rodov, s rodovými aspektami. My sme v minulosti s touto problematikou veľmi intenzívne e, pracovali. V minulom roku sme v tom tiež pokračovali a ja o tom hovorím preto, lebo chcem privítať úsilie e, Frontexu, pretože oni postupovali podľa jedného z našich odporúčaní. Ide tu o údaje, E, ktoré sa e, týkajú vlastne pohlavia a veku. A tým sa zlepšila schopnosť agentúry pripraviť a zmapovať plány svojej práce tak, aby e, sa mohlo výjsť týmto populáciám v ústrety a aby sa potom lepšie zmapovali príchody a aby sa zistilo, že kto sa do Európy dostáva a kto potrebuje našu pomoc. Potom ďalšia a posledná vec z mojej strany e, sa týka školení. Prostredníctvom fóra sme naďalej pracovali na našom mandáte, ale otázka školenia je čoraz dôležitejšia, pretože naša agentúra expanduje aj vrátane tretích krajín a v oblastiach, kde existuje väčšie riziko, E, pokiaľ ide e, o základné práva. Preto ja som veľmi rada, že môžem povedať, že disponujeme angažovanými zamestnancami, ktorí sa snažia plniť všetky požiadavky, e, ktoré sa na nich kladú a nedávno sme začali a pracujeme na výskume a mapovacom procese s Frontexom tak, aby sme lepšie pochopili, v čom spočíva ich súčasné portfólio. Dúfame, že budeme mať podporu a že budeme môcť lepšie e, túto problematiku riešiť, pretože agentúra bude naďalej expandovať. A teraz dávam slovo kolegovi Štefanovi. Ako vidíte, sme tu také zohrané duo a ja by som chcel povedať iba niekoľko vecí, niekoľko bodov. My sme sa zaoberali touto problematikou pohľadu na prípravy Frontexu na operácie, ktoré zahrňajú viacero aktérov. Veľmi často sme riešili, ako objasniť, kto má čo na starosti. To vôbec nie je jednoduché. A preto sme chceli akúsi vypracovať alebo takú preventívnu štúdiu stále na tomto odporúčaní pracujeme. Hlavný výsledok e, tejto aktivity je asi v tom, že tu ide o znalosti a o povinnosť, aby Frontex aktívne zaistil, že agentúra dostane všetky informácie. E, agentúra nemôže len tak, teda Frontex nemôže len tak sedieť, musí proaktívne sa snažiť, aby tie informácie dostal a E, spolu s ostatnými aktérmi e, chceme teda, aby všetci spoločne prispievali k vytváraniu tých znalostí. Ja som hovoril o agentúre a o základných právach. Spolupráca medzi e, Frontexom a touto agentúrou je pre nás kľúčová. Independent Fundamental Rights Office. Myslím si, že si to vyžaduje e, nezávislosť a kompetentnosť tejto agentúry. Ja sa chcem poďakovať za podporu vášho výboru. E, vy ste vždy dbali, aby sme tu mali dostatočný počet zamestnancov ja by som tu mohol ocitovať vašu správu súvisiacu s absolutóriom na rok 2017, kde ste poukázali na to, že aj napriek opakovaným výzvam Európskeho parlamentu ešte stále tu nemáme dostatočné množstvo ľudských zdrojov, čo znamená, že, nie, že, nie, že, sa ne, že nemôžeme správne alebo v tak plniť úlohy, ako by sme si želali a tak ako vyplývajú z jednotlivých nariadení. Došlo k malému nárastu počtu zamestnancov. v roku 2018. A E, vlastne pokiaľ ide e, všetky e, aktivity, ktoré sú ošetrené v legislatíve, najmä všetky, ktoré súvisia s Frontexom. Neexistuje štruktúra, ktorá by umožnila fungovanie, ak by chýbal nejaký ten styčný dôstojník. My máme agenta, ktorý je momentálne chorý, je práce neschopný. Ďalší máme jedného dočasného zamestnanca, ale e, táto osoba e, nemá žiadnu zodpovednosť v úrade, nemôže mať žiadnu zodpovednosť v úrade a zodpovednosť eh, na, za celý kabinet teraz vlastne na tejto osobe. Takže eh, tu ide o budúcnosť eh, aktivít celého kabinetu a ohrozený je mechanizmus sťažnosti. V minulom roku sme poskytli komentáre v súvislosti s mechanizmom sťažnosti a my vítame úsilie kabinetu. A boli tam mm, veľmi značné zlepšenia, ale nedošlo k nejakému vyhodnoteniu, takže takto my nemáme žiadnu istotu, že či všetky neefektívne a všetky nedostatky, všetky neefektívne veci boli vyriešené. Nás ešte stále znepokojuje pri tom pri padný na možnosť prístupu k nám zo strany ľudí, ktorí chcú e, predložiť nejakú sťažnosť. Aktivity Frontexu to je niečo, čo je už prekonané legislatíva, teda posledná legislatíva bola v roku 2011 a svet sa mení najmä v súvislosti s Frontexom. Ale máme tu ešte štra- starú stratégiu, zastaralú stratégiu a aj napriek tomu, že sme žiadali aktualizáciu a prehodnotenie, vyhodnotenie, tento problém tu stále pretrváva my sme pripravení podporiť cieľ, záverečný cieľ, ale tým cieľom musí byť plné rešpektovanie aj všetkých ľudských práv, ktoré sú súčasťou. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teraz sme tu na to, aby sme vám zodpovedali otázky. Ďakujem veľmi pekne za tieto veľmi dôležité príspevky. Spomenuli ste aj body dôležité z politického hľadiska. Slovo dosanú v prvom rade moji kolegovia, Barbara. Grazie, Conny. E... Ďakujem pekne. Conny a ďakujem veľmi pekne uh, pani Balestero a doktor Štefanovi Köstlerovi za váš dokument aj za boj, ktorý vediete. Mám dve otázky. Uh, počas mojej práce ako spravodajkyne k, e, ku charte e, základných práv som e, si uvedomila, že Frontex má mechanizmus dosť dobre zorganizovaný mechanizmus vnútornej kontroly dodržiavania základných práv na rozdiel od iných agentúr. A zároveň sú tu prvky, ktoré tento vnútorný mechanizmus e, často robia neefektívnym. E, potvrdenie toho som našla aj vo vašej správe. Či už e, ide o problém zdrojov alebo otázku nezávislosti E, úradníka pre e, základné e, práva. To, čo spomínate na strane 20, pokiaľ ide o tohto vysokého úradníka pre základné práva, ktorý bol zvolený ako náhradník Mm, zo strany exekutívy. E, to, to je naozaj jasný príklad konfliktu záujmov. E, hlboko to podrýva nezávislosť mechanizmu. Vo vašej správe sa to píše, ale chcela by som vedieť, či existujú nejaké e, reakcie zo strany výkonného riaditeľa Frontexu k tomuto vážnemu porušeniu nezávislosti. A zaujímalo by ma, ako to vyzerá s mechanizmom sťažnosti. Zasa mi, že Stefan Kessler povedal, že sú tam veľké obavy, pokiaľ ide o prístup e, k tomuto mechanizmu podávania stiažností. Aj tu by ma teda zaujímali Eh, reakcie zo strany eh, exekutívy Frontexu eh, na túto tému. A ďalšia otázka sa týka čoraz väčšej úlohy, ktorú Frontex zohrá v európskej politike migrácie, keďže Migračná politika Európy sa e, práve koncentruje na 100% na externalizáciu azylovej politiky a na e, politiku e, návratov viac menej nútených Preto si myslím, že úloha Frontexu sa osobitne posilní v tejto sfére. Zažijeme tu určitú fúziu externých politik únie, teda politik ESVČ a politik týkajúcich sa e, teda interných záležitostí E SVČ, a teda politiky e, v oblasti súdnictva, teda e, vnútorných otázok. Takéto prepojenie vo mne vyvoláva obavy a ja by som sa chcela aj spýtať, že keď hovoríte, že Frontex by sa mohol stať čoraz aktívnejším, znamená to úlohu Frontexu aj v krajinách mimo Európskej únie? do ktorých e, z pohľadu medzinárodnej legálnosti viac menej legálne e, sa e, snaž, je tu snaha vlastne navracať migrantov. Ďakujem. Ďakujem pekne, Barbara. Obraciam sa na komisiu. Želá si komisia vyjadriť sa? Nie. UNHCR? Nie. Žiaden komentár? Dobré. V tom prípade e, mám e, otázky ja. Budem hovoriť po nemecky. Pani Balestero, hovorili ste o e, osobách bez štátnej príslušnosti, to veľký problém. Spomenuli ste aj odhadované čísla. E, Mohli by ste možno, možno ešte povedať, kde si myslíte, e, že treba najrýchlejšie začať konať čo? Musí byť to e, prvé, aby e, sa najrýchlejšie dala zlepšiť situácia týchto ľudí bez štátnej príslušnosti. Povedali ste, že chcete vypracovať spoločné štandardy. Akým smerom to má ísť? V prípade týchto osôb Hovorili ste o deťoch a rodových otázkach. To považujem za veľmi dôležitú tému. Veľkou témou sú tu aj tehotné ženy. Zaujímalo by ma, do akej miery e, sa tomuto tiež venujete. Ženy sú tu v osobitnej situácii, keď sa na to pozrieme. A potom takisto aj otázka e, vzdelávania, kde v oblasti školstva vidíte tie najväčšie nedostatky Zaujímala ma aj otázka, ktorú už položila pani Spinelli. Zatiaľ toľko. Nech sa páči, máte slovo, vy sami sa môžete rozhodnúť, kto sa vyjadrí. Pán Kessler, nech sa páči. Eh, budeme odpovedať eh, v opačnom podari, po poradí. Začnem ja a potom eh, kolegyňa. Ja by som sa chcel vyjadriť k otázke pani Spinelli. V diskusiách s výkonným riaditeľom a s manažmentom sme nadniesli otázku nezávislosti úradníka pre základné práva keďže je e, teda e, členom e, kabinetu výkonného riaditeľu. Avšak odpoveď, ktorú sme doteraz dostali, je, že tam nevidia akýkoľvek problém. To ma neprekvapilo. Argument, ktorý použili, je, že že tu je, že tu dochádza len k zastúpeniu aktuálneho úradníka, takže preto nedochádza ku konfliktu záujmov. E, prosím, kritiku neadresujte na mňa. Ja e, vám len prinášam poselstvo, teda ten argument, ktorý e, bol použitý. A pokiaľ ide o mechanizmus sťažnosti, to, e, ten sa momentálne reviduje, došlo tu k určitým zmenám, myslím si, že e, v pozitívnom slova zmysle. Napriek tomu je tu e, téma, ktorá ešte nie je vyriešená našej plnej spokojnosti, tak o tom bola aj v minulosti, nemecká pohraničná polícia mi povedala, že ešte stále majú veľmi, veľmi dlhé formuláre, ktoré by ľudia mohli e, e, vlastne vyplniť, keď sa chcú stiažovať, ale neviem, e, že či naozaj ľuďom, ľudí informujú o tom, že takýto formulár existuje, alebo či len čakajú, že niekto ich o takýto formulár požiada. Myslíme si, že aj tomuto sa treba venovať. Pokiaľ ide o rastúcu úlohu Frontexu, myslím, že ste eh, sa v vašom komentári práve eh, eh, vyjadrili k navrhovanej legislatíve, z rozšírení mandátu, úloh. personálneho obsadenia a aj pokryť rozšírenú e, schopnosť kooperácie s tretími krajinami. Spravodajca k novému nariadeniu e, výboru predstaví e, situáciu po prvých rokovaniach s radou, možno tam e, sa vám dostane lepšej odpovede. My e, sa nemôžeme hlbšie vyjadriť k návrhu, to nie je náš mandát. Mohol by som vám veľmi dlho popisovať môj osobný názor, ale nie ako e, šéf konzultatívneho fóra, preto sa teda odmlčím na túto tému. Ďakujem veľmi pekne hovorí pani Balestero, k tým ostávajúcim otázkam k osobám bez štátnej príslušnosti, čo sme si e, uvedomili aj počas našich diskusí. Jedným z hlavných problémov je nedostatok e, e, uvedomenia si tohto problému, takže tu Frontex naozaj môže veľmi e, podporovať e, zviditeľňovanie tejto populácie, aby neboli títo ľudia e, neviditeľní, môže zvyšovať povedomie. Toto môže byť jednou z potrieb ľudí, ktorí prichádzajú Takže k tým prioritám, ktoré si myslíme, že by tu mali byť, my sme sa sústredili na priority e, agentúry, pokryli sme jednotlivé oblasti, kde môže e, agentúra zohrávať úlohu, ale práve takéto školenie, zvyšovanie povedomia, zabezpečovanie, aby e, všetci príslušníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s týmito ľuďmi ako prví, si uvedomovali situácie, situáciu aj e, ľudí bez štátnej príslušnosti, že ľudia, s ktorými sa stretávajú, môžu byť ľudia, ktorí prišli o štátnu príslušnosť, môže to byť odlišná situácia. Aj pokiaľ ide o e, deti, e, možno byť aj prepojenie s vašou druhou otázkou, deti narodené na ceste alebo deti, ktorým rodičia nemohli odovzdať štátnu príslušnosť. Je tu otázka skorej identifikácie týchto potrieb a odkazanie na adekvátne postupy. Sú postupy, ktoré by e, mali byť na mieste, e, ktoré teda príjmajú e, príslušné orgány. Má sa teda zisťovať Eh, vlastne situácia eh, takýchto osôb, ktoré potenciálne môžu byť ve štátnej príslušnosti a to, čo je prepojené s prácou Frontexu, je vlastne zabezpečiť, eh, aby sme sa vyhli nadmerným obdobiam zadržiavania. Je možné sa tomu vyhnúť ak od začiatku ehm, tí ľudia, ktorí prichádzajú, sú od začiatku identifikovaní ako bez štátnej príslušnosti a prebehne tam dostatočná identifikácia, môže e, to byť veľmi napomocné e, v celom tomto recasti spracovania. Viete, že toto je e, osoba, ktorá nemôže byť vrátená. Ak sa to dozviete príliš neskoro, že, že táto krajina e, túto osobu, ktorú chcete navrátiť, neakceptuje ako svojho štátneho príslušníctva. Toto sú dôležité otázky, treba toto lepšie podchytiť. E, takže zvyšovanie informácií, e, vzdelávanie sú tu dôležité. My tu sme vypracovali v tejto súvislosti špecifické odporúčania. Treba toho samozrejme urobiť oveľa viac v otázke ľudí bez štátnej príslušnosti, ale toto je najviac vlastne prepojené s prácou agentúry. No a pokiaľ ide o rodové otázky, ochranu detí, Samozrejme, zaoberáme sa úzko mandátom Frontexu. Ako povedal môj kolega, mohli by sme dlho eh, hovoriť o tejto téme, eh, ale ako fórum sme sa sústredili práve na eh, identifikáciu na rolu tých príslušníkov, ktorí sú v prvotnom kontakte s týmito ľuďmi treba, aby agentúra zabezpečila, že títo sú dobre vybavení aj informačne, aby vedeli ošetriť situáciu ľudí v zraniteľnej situácii, vrátane tehotných žien. A pracujeme s Frontexom. Viem, že teda úradník pre základné práva aj e, e pracuje týmto smerom, aby tu boli jasne vytvorené e, mechanizmy ak je tu napríklad žena, ktorá je tehotná, ktorú identifikuje e, e, pracovník Frontexu, že tu má byť jasná, e, jas, jasná postupnosť, aby sa takejto osobe dostala čo najrychlejšie podpory. Takže my sme sformulovali odporúčania, čo by sa mohlo posilniť na strane Frontexu v tejto súvislosti. Ešte chcete niečo doplniť? I Myslím, že tam bola ešte jedna otázka, ktorú ste položili, ale nespomínam si na ňu eh, k, eh, k školeniu, k vzdelávaniu, ale nespomínam si presne, o čo išlo. Aké sú tie najdôležitejšie deficity? najdôležitejšie deficity v oblasti e, školenia. Jedným z najdôležitejších e, problémov je e, zabezpečenie kontinuity. Pretože agentúra školia aj v oblasti základných práv, pohraničné služby, ale chýba tam kontinuita, zabezpečenie toho, aby e, každý, kto sa zúčastní nejakej operácie e, pohraničnej, e, že sa mu dostalo ško- vhodného školenia. Niekedy počúvame kritiku súvisiacu s jazykovými problémami. Nie každý člen určitého týmu hovorí po anglicky, takže komunikácia niekedy je problémom ale kolegyňa možno doplní ďalšie body. E, prepačte. Ehm, samozrejme, e, snažíme sa zabezpečiť, aby sa e, všetkým príslušníkom pohraničnej stráž do, do stalo toho potrebného školenia. Každý, kto je v teréne, či už v členských štátoch alebo čo skoro v tretich krajinách e, že sa mu dostalo potrebného školenia, ako narábať s ľuďmi, e, ako narábať s takými otázkami ako potreby detí, e, mimoriadne zraniteľné osoby, že je teda schopný pokryť aj ich potreby. My sa snažíme mapovať situáciu, ako to momentálne vyzerá, urobiť si lepší prehľad o tom, a aká je situácia a na základe toho na, naformulovať odporúčanie na nasledujúci rok. Myslím si, že je to veľa odporúčaní. Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že, tu, že sa aj zrealizujú. Zaznela tu určitá kritika, aj odporúčania. Ehm, musím len konštatovať, že je pred nami veľa práce. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. Bolo to naozaj veľmi nápomocné. A e, teda budeme to sledovať aj e, v budúcich rokoch. Ďakujem ešte raz e, za to, že ste prišli a teraz už je čas na obednejšiu prestávku.